Otváram dnešné zasadnutie. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak môžeme prijať program v jeho podobe. Chcel by som vás aj informovať. Najprv pokiaľ ide o rozhodnutie koordinátorov, ktoré bolo prijaté 24. septembra, to máte vo svojej zložke a ak nie sú žiadne pripomienky, tak môžem vychádzať z toho, že to je prijaté. Teraz prejdeme k niektorým pripomienkám, ktoré sú podľa mňa dôležité. Týka sa to programu, pokiaľ ide o budúci týždeň. Budúci týždeň 18. októbra od 10. do 11. vás pozývame, aby ste zúčastnili na zasadnutí interinstitucionálnom, pokiaľ ide o platby za prítomnosti komisára Oettingera, takisto za prítomnosti predstaviteľov rakúskeho predsedníctva, a ešte tam bude zvyšok delegácie rady. Komisia tu bude prezentovať správu, pokiaľ ide o platby, ako aj príjmy do, na obdobie do roku 2023. Je to veľmi dôležitý dokument, pokiaľ teda ide o zásah, záber tohto, tejto témy. Ide tu až o 280 miliárd. To znamená, je to v podstate viac ako 1,5 nášho rozpočtu. Takisto by som chcel povedať, že 18. októbra sa bude konať rozpočtový trialog, v rámci ktorého tým parlamentu bude obhajovať pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté vo výbore pre rozpočet pred dvomi týždňami. A na záver v pléne sa bude hlasovať o návrhu nášho rozpočtu na rok 2019 budúci týždeň 24. Eh, oktobra. Tým sa vlastne začne zmierovací proces. Niektorí členovia výboru pre, pre rozpočet určení politickými skupinami budú sa zúčastňovať tejto zmierovacie, tohto zmierovacieho výboru a títo sú vlastne prizvaní k tomu, aby si zaznačili, že prvé zasadnutie tohto zmierovacieho výboru sa bude konať 7. novembra o 9. Druhé zasadnutie výboru zmierovacieho sa kde sa možno uzatvoria tieto rokovania. To sa bude konať v Bruseli piatek 16. novembra. A 16. novembra je to vlastne štrasburský týždeň, takže dúfam, že sa nám to podarí uzatvoriť 16. novembra, ale ak nebudeme mať do 8 hodiny večera pocit, že sa uberáme správnym smerom, tak to prerušíme a budeme pokračovať 19. novembra v Bruseli. Takže toto sú tie informácie, ktoré som vám chcel sprostredkovať. Takisto ste dostali oznámenie e, zápisu z 20. zápisnice z 29. augusta z roku 2018. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak zápisnica môže byť schválená. A takisto by som vám chcel povedať, že naše zasadnutie má dnes špecifický charakter, pretože náš kolega Torvalds je sprevádzaný náhradcom, poslancom, náhradníkom, ktorého by nám mohol možno predstaviť. Ďakujem pekne. Ja sa volám Kvára a mám 16 rokov, som z Fínska a som prišla dnes v rámci súčasti akčného dňa dievčat, ktorý je zorganizovaný v súčinnosti s detskou organizáciou národnou z Fínska, pretože vo štvrtok máme Medzinárodný deň dievčat a v rámci našich e, aktivít vlastne sa snažíme uberať cestou angažovanosti žien v našej spoločnosti a my sme takéto angažované mladé dievčatá, takže ja som preto dnes medzi vami a takýmto spôsobom bojujeme za zrovnoprávnenie vo svete. Ďakujem. Ďakujeme pekne, zatlieskáme vám. Thank you so much. Uh, thank you, for being... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj Aine za to, že prišla medzi nás. Myslím, že by bolo dobré vo výbore pre rozpočet, ak by skutočne ženy mali tú moc a taktovku v rukách aj v našom výbore. Áno, takýmto spôsobom bola odovzdaná štafeta. Takže teraz dostane slovo Ines, aby nám prezentovala e, e, svoju správu. Ešte pani Gadia Zabal, prepáčte. Ďakujem pekne, predtým než zahájime našu prácu, tak treba povedať, že služby fungujú veľmi dobre. V nedeľu ste mali narodeniny a preto by som vám chcela zablahoželať, popriať vám všetko dobré, veľa zdravia a želám vám krásny a úspešný rok našej spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi ste ma potešili neobmladzuje ma to síce, ale skutočne ma to potešilo. Takže vaše, vaše vyjadrenie vnímam ako priateľské, priateľskú gratuláciu a skutočne ste ma potešili. Ines, vy ste pripravená? Nech sa páči, máte slovo predstaviť vašu správu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja takisto by som vám chcela zablahoželať, iba zostaňte tak, ako, aký ste, taký, aký ste a všetko bude v poriadku. Kolegovia, kolegyne, pokiaľ ide o moju správu, uvedenie prostriedkov z Fondu Solidarity, a poskytnutie pomoci Lotyšsku. Ide skutočne o správu, ktorá hovorí o solidarite. Solidarita je zo základných pilierov Európskej únie a to aj napriek viacerým ťažkostiam a krízam Európska únia aj naďalej pokračuje v pomoci svojim členským štátom, aj keď tu sú prípady force majeure vyššej moci. Takže istotne si uvedomujete, že napríklad minulý rok od augusta do októbra Lotyšsko zaznamenalo bezprecedentné e, obdobia dažďov, e, následne tam boli záplavy a toto malo dopad na celú krajinu, ale predovšetkým e, na niektoré z tých regiónov, ako napríklad Latgale. E, strata bola na úrovni a škody boli na úrovni 380 miliónov eur. A pre takú malú krajinu, ako je naša, kde máme 2 milióny obyvateľov, tie straty boli o to väčšie. Priama škoda prevyšuje dvojnásobne prach, ktorý, ako viete, je na úrovni 145 miliónov eur na to, aby sa to mohlo vnímať ako, ako prírodná katastrofa Takže v podstate my sme prekročili to dvojnásobne a takto máme nárok aj na peniaze z Európskeho fondu pre solidaritu. Dovolte mi ilustrovať ten dopad týchto povodní v roku 2017. Najväčší podiel nákladov sa týka predovšetkým systému drenáže verejnej a súvisiacej infraštruktúry, avšak boli tu aj veľké škody, pokiaľ ide o oblasti poľnohospodárstva. Tam sme prišli o úrodu a takisto tu došlo aj o upchávanie tohto drenážneho polnospodárskeho systému. Štátna infraštruktúra bola poškodená, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť e, zabezpečenia prítoku vody, hydrologické inštalácie a takisto ochranná infraštruktúra a dopravná infraštruktúra, tak všetko, čo s tým súvisí, takisto aj doprava vlaková. Boli poškodené vagóny, a rušne. A v auguste bola vyhlásená, bol vyhlásený núdzový stav, pretože tie podniky, ako aj vládne podniky, ktoré zabezpečujú dodávky, nemohli fungovať riadnym spôsobom. Viaceré školy, ako aj miestne úrady boli zatvorené, pretože boli zatopené. Ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ja som si zaplávala tam, kde bolo vola kedy pole. My sme išli načlne e, po týchto poliach, pretože boli zaplavené, istotne si viete predstaviť, aká tá spúšť bola veľká. Takže výsledkom je to, že Európska komisia odhadovala, e, vyčlenila viac ako 17 miliónov, ktoré boli zmobilizované z tohto fondu pre solidaritu pre Lotyšsko. Ja by som chcela zdôrazniť, že nebude tu potreba po zmene, po, pozmenujúceho rozpočtu, návrhu rozpočtu. Jednoducho všetko sa to pokrie z obálky tohto ročného rozpočtu. Hoci Európska únia vlastne prispela iba 5%, pokiaľ je pokrytie našich škôd, ešte pár slov. Od roku 2002, kedy bol zavedený tento nástroj, každý rok Fond Solidarity zabezpečuje pomoc vo všetkých členských štátoch, častokrát pokiaľ ide o tragické prípady, pretože príroda nerešpektuje hranice geografické, ktoré my máme medzi jednotlivými štátmi. Toto sú teda tie prípady, kde vlastne pomoc Európskej únie zdôrazňuje význam Európskej únie a vlastne aj našu prácu. A samozrejme, my v týchto prípadoch musíme preukázať, že sme schopní pomôcť ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. Solidarita je spoločným prvkom v celej Európskej únii. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Tieňoví spravodajcovia, Karin Moran, ktorá už prišla medzi nás. Nech sa páči, máte slovo, ak si želáte vyjadriť sa, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja podporujem návrh pani spravodajkyne, samozrejme. Ja si myslím, že solidarita je jednou z kľúčových hodnôt našej Európskej únie a ja budem veľmi pozorne sledovať ďalšie práce a v rámci našej politickej skupiny budeme reagovať na tie práce, ktoré v tomto stanovisku budú realizované. Ďakujem pekne, nevidím žiadnych iných tieňových spravodajcov, ktorí by boli prítomní. Kto iný by sa ešte chcel vyjadriť? v poriadku, takže pani spravodajkyňa bola skutočne presvedčivá, takže nemusíme nič doplniť. Chcel by som oznámiť, že pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o túto správu, by mali byť prezentované, ale vôbec nie, či áno, opravuje sa pán predsedajúci, 11. októbra na poludnie. Hlasovanie vo výbore pre rozpočet bude 5. novembra a možno na prvej plenárke v novembri v Štrasburgu sa bude hlasovať. Ďakujem a teraz prejdeme k bodu nasledujúcemu, pokiaľ ide o predbežnú správu, kde ide o postoj parlamentu ohľadne viacročného finančného rámca na obdobie 2021-2027 ide o vlastné zdroje, takže budeme mať diskusiu, ktorá, nás bude, ktorá nám bude trvať zhruba hodinu a 30 minút a máme tu aj predstaviteľov z viacerých inštitúcií, ako napríklad ECOSOC a výbor regionov. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. A týmto by som rád dal slovo spoluspravodajcovi. Hľadám Izabel Toma. Áno, tu ste. Neviem, či sa chce vyjadriť ako prvý Jan Olbricht alebo Izabel Toma. Izabel Toma? Áno, my sa budeme striedať respektíve budeme postupovať tak, ako to je v programe napísané. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. My sme sa rozhodli, že budeme v rámci tohto výboru pracovať na postupe prípravy priebežnej správy o viazočnom finančnom rámci. Potom, čo tu máme uznesenie z mája a takisto sme sa rozhodli, že budeme teda vychádzať z návrhu komisie, tak ako sa s tým počíta v rámci prípravného procesu, ale takisto aj na základe mandátu rokovaní, rokovaní ktoré prebiehali od, ro- od marca roku 2018, pretože v iniciatívnej správe z roku 2018 tam sa uviedlo, že ide o mandát na rokovania pokiaľ ide o tento viacročný finančný rámec. Chcela by som zdôrazniť, že tá myšlienka, aby sme pracovali takýmto spôsobom na základe tej správy z marca a na druhej strane na základe správy zo strany komisie, toto nás viedlo k tomu, že sme prijali dve rozhodnutia. To prvé rozhodnutie alebo prvá novinka je, že sme túto správu pripravili ako správu eh, na princípe spolurozhodovania po prvýkrát na úrovni parlamentu, takže sme vlastne pozmenili správu zo strany komisie. A druhá novinka, ktorú sme e, prijali a zaintegrovali do našej práce, to je otázka tých súm. Máme tam tabulku, kde sú vlastne sumy za jednotlivé programy a toto sa urobilo vďaka tej skúsenosti tých, ktorí rokovali o súčasnom viacročnom finančnom rámci svojho času a pozdravím teda niektorých z toho týmu, a ktorí vlastne vyrokovali tie čísla svojho času. Takže táto správa integruje vlastne dve novinky. Tá prvá je, že tu máme správu na princípe spolurozhodovania a tá druhá to sú tie tabulky s číslami, pokiaľ ide o celú paletu programu. A pokiaľ ide o tú metódu, ktorú sme akceptovali v rámci týchto dvoch, tohto dvojnásobného postupu, ako viete, nebolo to vo výbore pre alebo nie je to výber pre rozpočet, ktorý rozhoduje o finálnom výsledku, ale mali sme tu dva prvky v rámci tohto programu, pardon, teda v rámci tej správy marcovej. Tie prvé prvky sa týkali tých červených línií, tých fixných bodov, ktoré sa vlastne ľahko presadili prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov za výbor. Mm to napríklad e, znamená, že sme hovorili, že Erasmus bolo treba strojnásobniť, alebo že sme hlasovali o tom, že treba zdvojnásobiť kozme, alebo že sme hlasovali o tom, že treba zdvojnásobiť e, iniciatívu pre mladých a tak ďalej a tak ďalej. Snažili sme sa zosúľadiť koheziu, polnohospodárstvo a ostatné, tam boli jasné línie, neboli tu možné iné interpretácie prijali sme kroky, prijali sme pozmeňujúce návrhy, ktoré sme potrebovali a zaintegrovali sme tie čísla, ktoré z toho vyplývali. Takže to bolo relatívne jednoduché. Avšak pokiaľ ide o marcovú správu, tak tam sme mali aj iné prvky, napríklad nový program, ako napríklad detské garancie záruky alebo napríklad e, niektoré iné programy, ktoré boli spomenuté e, zo strany niektorých poslancov, kde sa povedalo, že jednoducho nemôžu byť vyčlenené. Bol tam určitý manevrovací priestor, samozrejme tie sumy boli stanovené a snažili sme sa vybojovať čo možno najviac. Avšak napriek všetkému, čo tu bolo jasné a precízne v tej správe z marca, toto všetko bolo treba pretaviť do pozmeňujúcich návrhov a do čísel, ale všetko ostatné, čo sa dalo interpretovať dvojnásobne, tak to sme dali do sektorovej komisie, do sektorového výboru, do sektorových výborov a apelovali sme na tieto výbory, aby pracovali na základe tej správy z marca, aby pripravili stanovisko, pokiaľ je viazočný finančný rámec a spolu s Jano sme pripravili alebo zorganizovali dve, tri zasadnutia s, so spravodajcami z týchto sektorových výborov a žiadali sme ich, aby nám poskytli inputové informácie a čísla predovšetkým, myšlienky predtým, než vlastne sa tie programy budú realizovať. Niektorí z nich to stihli, iní zasa neviem, či nám vôbec ešte niečo pošlu, pretože to je ešte zatiaľ také nejasné. Verte nám, že my sme urobili všetko preto, aj v rámci politickej skupiny, ako aj v rámci týchto jednotlivých výborov, aby sme zabezpečili výsledky, ale predsa len sú tu ešte určité prispôsobenia, ktoré potrebujeme, ktoré súvisia s týmito výbormi, ktoré ešte neposlali svoje návrhy, ale treba zobrať do úvahy to, že teda až do konca budeme teda prispôsobovať a brať do úvahy tak pozmeňujúce návrhy, ako aj tie tabulky na to, aby sme čo možno najviac urobili takú syntézu z toho medzi tými požiadavkami vrátane toho plafónu, eh, limitu, ktorý je 1,3, s ktorým sa nesmie vôbec hýbať a na druhej strane tie legitímne požiadavky zo strany patričných výborov, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. Takže to je tá metodika, ktorú sme uplatnili, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, Izabel. Jan Olbricht. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja iba trochu doplním to, čo práve povedala Izabel Toma. Pokiaľ teda ide o tie tabulky a čísla, myslím si, že to, čo je veľmi dôležité, je to, že sme sa snažili pozrieť na konkrétne čísla jednotlivé politiky a programy. Bolo to dosť ťažké, pretože tá nová klasifikácia, ktorú bola navrhla komisia, už nie je taká ako tie predchádzajúce klasifikácie. Môžem uvieť príklady. Napríklad, keď my v parlamente sme hlasovali o tom, že chceme ponechať koheznú politiku a poľnohospodárstvo na rovnakej nominálnej úrovni, tak tie otázky, čo vlastne pod tým si myslíme. Myslíme si, že kohezný fond ERDF a sociálny fond alebo si pod tým predstavujeme novú kapitolu, to je kohézia a hodnoty. Zamýšľame sa nad ESF, alebo hovoríme o ESF+, čo je odlišné. Takže preto sme museli veľmi jasne povedať, že čo sme my chceli ponehať na rovnakej úrovni, tak sme povedali, že to sú peniaze, ktoré boli na rovnakej úrovni, nie kapitoly. Pretože Teraz tie jednotlivé výbory musia urobiť toto rozdrobenie na jednotlivé sumy. A preto je to ťažké a komplikované pre nich, pretože A preto to je komplikované napríklad Fond pre kohéznu politiku a e RDF, napríklad otázka takisto aj sociálneho fondu, ako aj nástrojov v rámci AFETu, ako aj, ako aj finančné prostriedky pre poľnohospodárstvo. Takže momentálne tu čakáme na tie posledné návrhy za tieto jednotlivé výbory, aby to rozdrobili na čísla a bude to skutočne dôležitá pozícia jednotlivých odborných výborov. A po druhé, predbežná správa nie je teda iba o tabulkách, pretože tabulka bude vlastne prílohou predbežnej správy, ale predbežná správa E, sa týka celého viadočného finančného rámcu, predovšetkým pokiaľ ide o otázku štruktúry, to znamená trvanie, ale aj pokiaľ ide o štruktúru viacročného finančného rámcu. To znamená, ak my budeme akceptovať túto novo navrhovanú štruktúru zo strany komisie, teda rozhodnutie, budeme to akceptovať alebo to nebudeme akceptovať, to je na nás a takisto tu ide aj o určitú mieru flexibility v rámci viacročného finančného rámcu nového. Takže celá tá otázka je oveľa širšia, komplexnejšia a nejde tu iba o čísla. My ako spravodajcovia vo výbore pre rozpočet e, sa držíme toho, čo bolo ukotvené v marci a v máji, berúc do úvahy, že to, čo si berie, z čoho vychádzame vo všeobecnosti, napríklad keď hovoríme v viacočnom finančnom rámci, keď hovoríme o 5 plus 5, tak poprvýkrát tu je 7. Takže toto je politická pozícia parlamentu a keď hovoríme o tom, že štruktúra pre nás je akceptovateľná, tá nová štruktúra, ktorá tu je a samozrejme aj to zníženie redukcie v programoch, ktoré boli predstavené zo strany komisie, ale my sa teda snažíme veľmi jasne pristupovať, pokiaľ ide o strednodobú revíziu, pretože máme tu skúsenosti z minulosti, takže chceme mať skutočnú revíziu, kontrolu a Takisto v našej správe spomíname dva prvky. Jeden z nich sa napríklad týka výdavkov a druhý samozrejme sa týka ďalších kolegov, ktorí sú zodpovední za vlastné zdroje. A, a táto časť, pokiaľ ide o vlastné zdroje, my z Izabel sme sa tomu nevenovali, pretože máme iných kolegov, ktorí sa tomu venujú, ale samozrejme ide tu aj o právny štát a Právny štát to je nová myšlienka v rámci tejto úpravy. Samozrejme, nechceme opakovať všetko to isté, ale chceme iba povedať toľko, že ak táto nová úprava bude akceptovaná, alebo toto nariadenie akceptované na úrovni komisie, bude to prijaté aj zo strany parlamentu v rámci spolurozhodovania, tak by to malo obsahovať tie prvky, ktoré nebudú vlastne sankcionovať tých finálnych príjmateľov, pretože právny štát, ako aj prvky, ktoré súvisia s justíciou, alebo s fungovaním práva, pokiaľ ide o korupciu a tak ďalej, tak to všetko sa odvíja vlastne od politík vlád. Takže finanční, finálni poberatelia by nemali byť obeťami niečoho, čo spáchali alebo urobili vlády. Ale iba jedna kapitola sa tomu venuje. Takže na záver, táto predbežná správa bude našou politickou pozíciou, stanoviskou za parlament, pokiaľ ide o ďalšie kroky týkajúce sa viacočného finančného rámcu. Tento návrh sa bude týkať štruktúry a, štruktúry a flexibility viacočného finančného rámca a takisto bude obsahovať prvky, ktoré sú nové, ktoré tu boli spomenuté zo strany Izabel Tom a predovšetkým pokiaľ je pozmeňujúce návrhy v texte, aj keď tu budeme mať teda ten súhlas na záver a takisto tu bude aj tabulka, ktorá bude jasnou deklaráciou v mene parlamentu ohľadne toho, ako parlament vníma svoju pozíciu ohľadne 1,3. Ako to vnímame a ako môžeme toto vlastne rozdrobiť na jednotlivé čísla. Takže pripomeniem kolegom, ako náhle výbor pre rozpočet príjme tento projekt, a ako náhle sa odhlasuje táto predbežná správa, tak od tejto chvíle potom sa pustia do práce odborné výbory a oni budú vlastne sa venovať legislatívnemu zneniu textu, ktoré bude obsahovať vlastne aj tie čísla z tej predbežnej správy. To je veľmi dôležité. Takže je to skôr taká paralelná práca v rámci e, pôsobenia viacerých výborov. Ďakujem. Ďakujem pekne obom spoluspravodajcom za to, ako sa do prípravy tohto dokumentu pohrúžili a tie výmeny, ktoré prebehli s kolegami z iných výborov, tak aby poprvýkrát sme mali možnosť navrhnúť návrh so sumami na jednotlivé programy, čo posilní našu rokovaciu pozíciu v prípade tej pozitívnej hypotézy, teda, že rada bude schopná naformulovať mandát a keď e, teda bude možné začať rokovania už začiatkom budúceho roka. VFR, to je však veľmi podstatná vec, ale úzko súvisí kompletne súvisí s otázkou nových vlastných zdrojov. A táto mm, priebežná správa je istým novom, lebo ju podpisujú štyria spoluspravodajcovia a dvaja spolupracovali VFR a dvaja e, za nové e, vlastné zdroje. Dávam slovo teraz Žárovi Dopre a Janušovi Levandovskému. Vy si vyberte porade. Pán Levandovský. Áno, dva ja spravodajcovia, ale jeden jediný hlas, pokiaľ ide o vlastné zdroje. To som už opakovala viackrát a stále to platí. Uh, Nebudem e, hovoriť, že tá správa je nejaká inventívna, táto, o ktorej teraz hovoríme, pretože iba potvrdzujeme pozíciu parlamentu, ktorá už bola odhlasovaná. Ale predseda už spomínal bod číslo 9, kde ide o jednom balíku výdavky a príjmy ako jeden balík a žiadna dohoda bez, a to citujem bod číslo 1, bez odpovedajúceho pokroku v oblasti nových vlastných zdrojov. Čiže toto je tá kondicionalita Európskeho parlamentu zapracovaná v texte. Dôležité je aj to, že musíme občanov ubezpečiť o tom, že nové hlavné zdroje, že tie nenavyšujú nejaké e, zaťaženie, daňové zaťaženie pre našich občanov. My vítame návrh pozície s novými vlastnými zdrojmi v súlade s konsolidáciou jednotného trhu, teda e, zdaňovanie právnických osôb a ochrana životného prostredia. Plasty a obchodovanie s emisiami. Ja osobne toto až tak nevítam. Nie som až takým fanúšikom e, vlastných zdrojov z ETS, ale takto to momentálne vyzerá a takáto je pozícia komisie. My by sme radi ten zoznam vlastných zdrojov rozšírili, napríklad o progresné zavádzanie digitálu a radi by sme sa zamysleli znova nad možnosťou dane z finančných transakcií, aby sa to stalo tiež súčasťou príjmov, strany príjmov a samozrejme spoločne so Žerárom. Eh, Hľadáme teraz konštruktívne mm, na mm, pozmeňovacie návrhy. Čakáme teda na vaše konštruktívne pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Žerár. Ďakujem pekne, pán predseda. Januš Levandovský Je to teda e, naša e, voľba takéhoto veľmi opatrného prístupu. Ďakujem aj spoluspravodajcom, že podporili toto prepojenie VFR a e, vlastné zdroje, nové vlastné zdroje. Toto je veľmi kľúčové, že takéto prepojenie Ehm, sme vytvorili. Prečo sme teda taký obozretný, Prečo uplatňujeme obozretný prístup? Z dvoch dôvodov. Pokiaľ ide o identifikáciu ehm, zmien v systéme ehm, vlastných zdrojov. Urobili sme to preto, lebo vieme, ako prebiehali diskusie v rade a teda, že tam sa tie pozície členských štátov dosť líšia, to si aj Janoš uveduje, uvedomuje. Niektorí nechcú vôbec zmeniť e, súčasný systém, pre nich vlastné zdroje vychádzajúce e, z toho percenta HND je alfa a omega financovania. To je zjavné, že sú také štáty, ktoré zastávajú túto pozíciu veľmi tvrdo. Iné krajiny sú oveľa otvorenejšie, pokiaľ ide teda o tú možnosť zavádzania nových eh, vlastných zdrojov do európskeho rozpočtu. Ale tá diskusia v rade pokračuje a je veľmi živá. A musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o vlastné zdroje, náš parlament e, má menšie právomoci, ako pokiaľ ide o VFR, pretože v prípade VFR dávame súhlas, consent, a pre vlastné zdroje mm, v zásade môžeme prísť s nejakým stanoviskom, Áno, stanovisko vypracovať môžeme, ale inak zasahovať nemôžeme. Takže hovoriť môžeme, ale reálne rozhodovanie u nás nie je. Čiže z budených dôvodov Januš a ja sme sa dohodli, že budeme takto obozretne postupovať. Teda, že budeme trvať e, na e, tej pozícii komisie a na ich návrhoch e, a že trošku navrhneme možno diskrétne nejaké nové smerovania ktoré e, by sa dalo preštudovať, na by sa dalo zamyslieť. Toľko teda v tejto fáze moje vystúpenie, pán predseda. Ďakujem obom spoluspravodajcom, pokiaľ ide o nové vlastné zdroje. A e, je naozaj zjavné, že nové vlastné zdroje nerovná sa e, zaťaženiu, zvýšeniu zaťaženia daňových poplatníkov, daňových poplatníkov v žiadnom prípade. Ak budú nové vlastné zdroje, tak e, e, dôjde v zásade k zníženiu príspevkov členského do rozpočtu EÚ a tým pádom aj k zníženiu daňového zaťaženia e, našich občanov takýmto spôsobom. Takže ďakujem pekne obom spravodajcom, spoluspravodajcom, ktorí už koľko, dva roky na tom pracujú. Naozaj to je vec, ktorá bude e, onedlho predmetom diskusie s radou. Teraz teda dávam prístup k správodajcom alebo koordinátorom. Pán Fernández, nech sa páči, v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. A vystúpim po portugalsky. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým za vynikajúcu prácu. Naozaj spravodajcovia, aj ťa spravodajcovia odvedli obrovský kus práce. Občania EÚ musia vnímať, že Európsky parlament e, je pripravený na rokovania. Aj rada by mala byť pripravená. A zásadné je to, aby ešte tento rok rada mohla po svoju pozíciu, pokiaľ ide o mandát, uzavrieť. E, je to vec zásadného významu. Aby sme sa dopracovali ešte v tomto funkčnom období k dohode na VFR. A politické skupiny všetky sa zhodujú na tejto potrebe, je to v záujme európskych občanov a napriek tomu je to veľká výzva, pretože VFR bude obsahovať politiky a programy, ktoré, keď sa nám to bude dariť, sa budú môcť čoskoro spustiť. A situácia by som povedal, je dosť dramatická, lebo je potrebné to schváliť, jednotlivé programy, potom nariadenia a potom sa budú musieť prijať ešte aj dohodnúť a prijať um, dohody o partnerstve. Uvediem príklad. Erasmus+. Keď tam dôjde k prerušeniu, alebo keď dôjde k prerušeniu priamých platieb polnohospodárom, ako by sa to prejavilo? Čo by to spôsobilo? Kohezná politika, tak dôležitá pre občanov, v krajinách, kde až 70 verejných investícií ide z takýchto prostriedkov. Čo sa stane, keď sa tieto toky prerušia? Taktiež malé a stredné podniky, keď im prestanú tiecť platby a potom právne problémy, právna neistota, ktorá by v tejto súvislosti vyvstala keby sme teda neboli pripravení, zase by sme mali provizorné dvanastiny. Takže e, musíme e, naozaj veci urobiť tak, aby takáto situácia nevznikla, aby bola právna istota, aby bola predvídateľnosť aby všetko bolo jasné. Pre všetkých zainteresovaných je toto nevyhnutné. Hlavne keď sa pozrieme na tie problémy, s ktorými sme konfrontovaní. na teda nejako prerušiť programy, ktoré sú tak dôležité pre konkurencieschopnosť Európskej únie, pre kohéziu, pre solidaritu a tak ďalej. To by bola katastrofa. To sú problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých. A je naozaj nevyhnutné, opakujem, nevyhnutné, aby e, solidarita e, nebola len slova, ale aby sa pravila aj v činoch. Zodpovedné konanie, bezpečnosť, e, obrana, migrácia. Tam potrebujeme spoločné odpovede. A musí sa to diať na európskej úrovni a nie v nejakom menšom meradle. A ešte by som chcel apelovať na radu. potrebujeme ten mandát, aby sme vôbec mohli začať rokovania. Toto je nevyhnutné, nevyhnutné pre budúcnosť Európskej únie, pre stabilitu a pre dôveru občanov. Túto dôveru musia dobudnúť, musia ju mať z oči voči našim inštitúciám. A náš návrh, pokiaľ ide o tie 3%, to je viac než zdôvodnené. Európsky parlament a naša metóda, tá je tá korektná, tá je tá správna. Ide o metódu postupnú, založenú na faktoch, pozrieme sa na programy, na politiky a potom pridelíme sumy, ktoré sú absolútne nevyhnutné. A potom to celé ščítame 1,3 Veď to nie je nejaká horibilná suma. A takto bude môcť pokračovať kohézia, výskum, vývoj, polnospodárska politika, financovanie malých a stredných podnikov, Erasmus Plus a tak ďalej. Iba 1,3 Vďaka ním sa postaráme o našu bezpečnosť, budeme riešiť otázky migrácie, A v rade niektorí chcú iba percento, veď áno, treba stanoviť priority ale pokiaľ ide o naše priority, toto vnímam ako absolútne absurdné. A toto je potrebné povedať aj občanom. Áno, transparentnosť je kľúčová. Dane sú samozrejme v rukách národných parlamentov. Nám tu ide o to, rozplánovať peniaze bez sankcionovania daňových poplatníkov vlastné prostriedky. To je diskusia, ktorá je nám všetkým veľmi dobre známa, ale e, lopta je na strane rady. E, rada má tú hlavnú kompetenciu, ale aj naša práca a návrhy našich spravodajcov sú dôležité. Vnímajme to pozitívne. Snažme sa poukázať na e, to, že je potrebné nejaké kompenzácie alebo rabaty odstrániť Mm, a teda zvyšiť transparentnosť a takto dostať do rozpočtu čo najviac. A potom sa pozrieme na to, čo rozpočet obsahuje a ako sa to bude financovať. Európsky parlament musí naozaj ukázať jednotu, pokiaľ ide o tento veľký cieľ. Rozpočet musí dostať výzvam a očakávaniam občanov, inak to nejde. A rozpočet samozrejme musí byť taký, aby mohli v januári programy bežať tak, ako treba. Ďakujem. No bol by som rád, keby vás rada počula. Teraz Eider Garria Sabal. Naše vleca sedí tu na Daniele Vioty, takže navrhujem, aby vystúpil on. Pán Vioty, pán Vioty je váš pravodajca, áno? Nech sa páči, pán Vioty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa tiež chcel poďakovať eh, štyrom spoluspravodajcom, ktorí skutočne, skutočne odvádzajú obrovskú prácu na základe nami udeleného mandátu. My sme o tom ako výbor mena- mesiace diskutovali a teda takýto mandát sme im dali. Ja sa chcem vyjadriť k tej časti, kde sme kompetentní. Kolegyňa Tomás už povedala, ako vyzerá pozícia našej skupiny k ďalšiemu VFR. Takže k tomu už ja hovoriť nebudem. Rád by som teraz sa vyjadril k vlastným prostriedkom, ako by to mohlo celé vyzerať. Nadviažem na to, čo povedali um, obaja spravodajcovia. Áno, máme tu relatívne rýchlo spustilo diskusiu. A teraz tá obozretnosť, obozretný prístup, ako to opísali kolega Dpre a pán Levandovský, to skrátka je realizmus. Nie je to ani taká obozretnosť, ja by som to nazvala realizmom, vzhľadom na to, v akej pozícii sa v tejto súvislosti Európsky parlament nachádza. teda um, je dôležité zamerať sa na uh, zopár opatrení, ktoré by mohli byť realisticky aj radou prijaté, ktoré by teda mohli v rade aj prejsť. To je podľa mňa um, lepší postup, ktorý je potrebné zvoliť. Mňa veľmi zaujíma, a hovorili sme to od začiatku, a povedal to aj kolega Levandovský, Pre mňa je dôležité, aby členské štáty aj občania si uvedomovali, že Európsky parlament e, istotne nezamýšľa zvyšovať dane európskych občanov. Teda, že nám ide o to, získať prostriedky na financovanie programov na prospech európskych občanov, ktoré boli úspešné a aj do budúcna úspešné budú. A že chceme takto v zásade aj e, členským štátom ponechať viac peňazí. Čiže chceme také prostriedky, ktoré sa nevy, neprejavia na daňovom zaťažení občanov. Čiže financovanie, ktoré nepôjde na úkor e, daňovej povinnosti občanov, ale zároveň na prospech programov pre nich určených. Čiže toto je ten cieľ, ktorý Európsky parlament stále sledoval a je dôležité, aby to aj z našej komunikácie vyplynulo. Hoci aj kompetencie parlamentu sú odlišné v otázke VFR a v otázke nových vlastných zdrojov. Napriek tomu je zjavné, že chceme e, taký systém, kde budú nové vlastné zdroje a neprejavia sa na zvyšení daňového zaťaženia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vystúpili v mene skupiny SAD. Za EKR máme pána Kelmela. Nech sa páči. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich danke Ďakujem, pán predseda, a ja sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným spolupravodajcom za ich usilovnú prácu. Všetci vieme, koľko práce to obnáša. Chcel by som, aj keď pozícia parlamentu už bola vyjadrená v rôznych uzneseniach, ešte raz chcem zopakovať. My z EKR, z ECR vo viacerých bodoch e, sme v princípe iného názoru, akým spôsobom sa má vytvoriť efektívny rozpočet pre Európsku úniu. Ale chcem spomenúť ešte niekoľko bodov, pretože ešte stále máme šancu aj na základe týchto uznesení, ktoré boli vypracované v dôležitých bodoch, e, zmeniť situáciu, ovplyvniť situáciu. Chcem zdôrazniť, že by sme sa mali odpútať od toho, aby sme tendenčne požadovali viac peňazí, aby sme to lepšie redistribuovali a aby sme mali nárok že chceme nejakým spôsobom ovplyvniť, ako bude fungovať parlament. Keď tým chcem povedať, že e, je viacero víziev, e, tak musíme byť odvážni, aby sme napríklad v oblasti polhospodárstva e, naplánovali zníženie. Nemali by sme vypracovať 7-ročný finančný plán, eh, kde potom 7 rokov budeme plánovať tie isté čiastky, aby sme o 7 rokov znovu čelili dileme a budeme konštatovať, že veľké škrty už nie sú možné. Veľa ľudí sa už spolahli na svoje platby a teraz už naozaj môžeme prísť a povedať v polnohospodárskej oblasti, aby sme zmenili tie financie aj v politike súdržnosti. Aj tu si myslíme, že môžeme prejaviť solidaritu, ale nemusíme robiť koheznú politiku pre regióny, ktoré už sú nadpriemerne vyvinuté tie e, koheznú politiku nepotrebujú. Mali by sme ju koncentrovať na tie oblasti, kde je to naozaj nevyhnutné. Ale potom by sme práve v tejto oblasti mali byť odvážni a konečne zaviesť metódu, kde definujeme ciele, ktoré budeme vedieť aj merať. Pretože nie je možné, aby sme e, v nejakom dokumente niekto niečo popísali a potom už nik sa nebude zaujímať o to, čo sa s tými peniazmi stane. Ja som teraz vypichol tieto dve oblasti, pretože to sú tie najväčšie oblasti výdavkov pokiaľ ide o vlastné prostriedky, aj tu zastávam iný názor, než všetko, čo tu k tomu dnes zaznelo. Musím pripustiť, že tento odhad ma trošku udivuje, keď už je to taká mantra a hovorí sa, že zavádzame systém vlastných prostriedkov pre EÚ, ale e, tento systém nemá viesť k väčšej záťaži e, európskych občanov. Ctení kolegovia, prosím, e, pozrite sa, ako je to z historického hľadiska v členských štátoch, či už existovali takéto veľké oblasti, kde na základe zavedenia dane e, bola nejaká iná daň v skutočnosti znížená. To nemáme v našich rukách, pretože keď my e, zavedieme daňové právo, tak metodicky to s navýšením daní v členských štátoch nemá nič spoločné. A ja sa stavím, že e, väčšina členských štátov nezníži daň, pretože samozrejme, že občania v konečnom efekte budú platiť viac. Takže to je jeden bod a druhý bod je pre mňa zásadný. Som naďalej toho názoru, že ak chceme subsidiaritu v EÚ, tak e, e, daňové práva EÚ tam nepatria. Kto chce E, dane EÚ, tak ten v konečnom efekte chce vytvoriť Spojené štáty európske. Merci, monsieur Colmel. Ďakujem pekne, pán Kolmel, pán Depre, za skupinu, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja dám hneď slovo pánovi Torvalcovi, ale predsa len by som zareagoval v krátkosti na to, čo sme tu práve počuli zo strany pána kolegu Kölmela. Keď už hovoríme o nových vlastných zdrojoch, tak nehovoríme o európskej dani. Dane zostanú na národnej úrovni, rozhodujú o nich ministri na úrovni rady, musí sa to odhlasovať na úrovni národných parlamentov jednotlivých členských krajín a vlastne iba časť týchto príjmov môže byť realizovaná na úrovni Európskej únovy, takže treba tohto fantóma zahnať. My nenavrhujeme európske dane, toto treba jasne povedať, pán Kölmel, to treba jasne povedať. Jeden z cieľov týchto vlastných zdrojov je, aby sme v čase dovolili zníženie príspevkov členských krajín, pokiaľ ide o to, že to je na úkor rozpočtov členských krajín. To je realita, to už vyzerá, to vidíme dnes napríklad, pokiaľ ide o predchádzajúcu situáciu, ktorú sme tu mali, časť vlastných zdrojov, ktorá vychádza vlastne z národných príjmov, a ktorá je vlastne z rozpočtov národných krajín, tak to sa vlastne znižuje, pokiaľ ide o príjmy do európskeho rozpočtu. Takže, pán Kölmel, toto som vám chcel povedať v priateľskej atmosfére. Tieto nové vlastné zdroje by umožnili zníženie národných štátov. My nežiadame vytvorenie novej dane. A teraz dostane slovo s vašim súhlasom. Ja mu dám slovo, prepáčte, pán predsedajúci. E, inými slovami, tieto nové vlastné zdroje sú daňmi, ale napríklad clá sa zbierajú na úrovni členských štátov. Niektoré z nich vychá... vlastne si ponechajú tých 20% cieľ, to by sa takisto mohlo ešte zrevidovať. Samozrejme, pokiaľ ide o Rotterdam, Antwerpy a, Am- a ďalšie krajiny, a v niektorých krajinách zasa je tých 20% príliš. Pozrieme sa na také krajiny ako Belgicko a Holandsko. Ale ak by sme mali tieto nové vlastné zdroje, tak to sú vlastne dane, ktoré by sa vnímali, aspoň teda vychádzam z toho, že národná legislatíva bude tomu prispôsobená následne a vlastne tieto budú príjmané zo strany členských štátov, bude to dané k dispozícii Európskej únie, ale toto bude mať za výsledok, že sa znížia príspevky zo strany členských krajín, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie, čo umožní členským štátom, aby znížili ďalšie príjmy, ktorými vlastne tieto príspevky oni vykrývajú. Takže nehovorme o tom, že tu ide o to, že vlastne sa fiškálna ťarcha zvýši zo strany daňo- pre daňových poplatníkov. Teraz zostane slovo pán Torvalds. Thank you, Chair. Um, I'll be... Ja budem hovorím, hovoriť za pána Turvalca a mm, ja hovorím len ako žena mladá, európska občianka, pretože vaše politiky, vaša politika má priamy dopad na milióny dievčat a preto na úvod chcem zdôrazniť, že ako mladé dievčatá e, vyzývame EÚ, aby splnila prísluby, ktoré nám dala. E, požadujeme zodpovedný rozpočet a aby Európska únia investovala do vzdelávania dievčat v budúcnosti a do boja proti diskriminácii, pretože rodová rovnosť je pekné slovo, s ktorým sa môžeme oháňať, ale, e, pre, ale je to nevyhnutné pre európsku ekonomiku a je to nevyhnutné, aby občania e, prosperovali. Čiže naozaj žiadame, aby Európska únia počúvala nás, teda mladých občanov, a aby prezentovala taký viacročný finančný rámec, ktorý bude v skutočnosti reflektovať hodnoty ktoré teda splnia prísľuby, eh, ktoré sme dostali a ktoré sme si vypočuli vo všetkých tých prejavoch a v tých, tých, tých a všetky tie pekné sluby, ktoré sme si vypočuli. Takže, aby pán Turelc eh, sa necítil úplne zbytočný a teraz by som eh, ho nechala povedať pár slov o MFF. No a keď e, sa spomenie vaše prvé meno, keď e, už nebudete hovoriť o rozpočte, tak vo fínskej básničke Kolevela e, je toto meno často používané. No ale to sú fínske príbehy, ktoré sa tu objavujú v každodennom živote. Takže ďakujem všetkým spoluspravodajcom za ich tvrdú prácu. Čaká ich ale ešte veľa tvrdej práce do budúcnosti, než sa dohodneme s radou a s úniou. Asi e, budem hovoriť e, pod dojmom správy IPCC zo včerajška, pretože keď hovoríme o písomnej e, revízii MFF, viacročného finančného rámca, mali by sme chápať, že strednodobé hodnotenie do vysokej miery e, sa bude týkať e, klímy, pretože videl som číselné údaje. Keď sa pozrieme na, na tú krivku, tak ak sa e, nepodriadíme, ak sa nevtesnáme do tej krivky na základe terajšieho plánu, tak e, to prepasneme. Takže čaká nás veľa práce a musíme urobiť niečo, čo naozaj e, ovplyvní nielen naše životy, ale aj jej život do budúcnosti. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Nech sa páči pán Sole za zelených. Chairman. Ďakujem. First of all, I would also... Ja tiež sa chcem poďakovať spoluspravodajcom za prácu, ktorú odviedli doteraz a pokiaľ ide o inovatívny prístup, ktorý ehm, zvolili toto správou, najmä druhá časť legislatívne zmeny a tretia časť tam, kde sú tie číselné údaje. Môžeme uvítať tú správu, keďže reflektuje e, predchádzajúce stan- stanoviská, ktoré zaujímal tento parlament najmä v marcovej správe a v majovom uznesení. Myslíme si, že tento návrh správy je konzistentný, s väčšinou pozícií, ktoré zaujal parlament, čiže tiež sme ochotní e, zostať konzistentní s našimi e, hlasovaniami, predchádzajúcimi a pozíciami, ale e, bolo by dobre urobiť tam v texte niektoré vylepšenia na základe pozmeňovacích návrhov, a na základe diskusí, ktoré ešte povedieme, ja chcem vypichnúť niektoré body, ktoré sú dôležité pre našu skupinu. Eh, SDGs, eh, eh, klimatické ciele, toto sú pre nás kľúčové priority. Tie sú kľúčové v návrhu textu, ale text by ešte mohol byť vylepšený tejto súvislosti, predovšetkým e, v tých prvých dvoch častiach správy. Myslíme si, že správa by mala zareagovať na návrh komisie, pokiaľ ide o cieľ 25 e, výdavkov, ktoré budú prispievať na klimatické ciele, čo nie je presne tak, ako sme to navrhovali v našej správe. Tam to bolo 30 eh, klimatických eh, investícií najneskôr do roku 2027, čiže mali by sme sa dohodnúť na tom, <clears throat> ako popracovať na tomto, ako popracovať na tom, aby sme dosiahli tento kompromis v parlamente. Tiež sme presvedčení, že budúci viacročný finančný rámec by mal byť rodovo citlivejší, čo, t- čo sa týka rodového mainstreamingu. Strednodobé e, e, plánovanie by malo byť e, jasné, nemalo by vylúčovať e, žiadne opcie. Strednodobá revízia by mala predstavovať príležitosť zredvidovať e, výrazne viacročný finančný rámec, takisto e, navýšiť e, financovanie v niektorých e, cieľoch, napríklad ESF+, plus čísla, ktoré navrhuje komisia. My navrhujeme miesto zniženia zvýšenie, samozrejme vždy berúc do úvahy, že musíme rešpektovať globálny strop 1,3, tak ako je to uvedené v marcovej správe. Tiež e, e, musíme pripomenúť e, naše dlhodobé stanovisko, že nariadenie EFF by malo byť prijaté kvalifikovanou väčšinou pri hlasovaní v rade. Ďalšia vec, nemôžeme akceptovať Mhm, také financovanie, ktoré uvádza, že MFF musí byť prijaté pred voľbami. V každom prípade nevylučujeme možnosť prijatia e, e, MFF pred voľbami, pred eurovoľbami, ale pre nás ten obsah je dôležitejší než ako termín, ako lehota, čiže naša pozícia a náš Takže vyplýva to e, z pozície, ktorú máme od rady. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, len niekoľko vecí. Poprvé, e, myslíme si, že ten text by mal byť posilnený, e, mal by byť e, afirmatívnejší, najmä čo sa týka CCTV a digitálnu daň. Tam by sme mali byť jednoznačnejší s týmito novými číslami Mali by sme sa pridržiavať dlhodobého stanoviska EP, čo sa týka rabatov. A nemali by sme podporovať návrh postupného ukončovania, čo by mohol, mohol byť spôsob, e, ako predlžovať niečo, čo je evidentne anomáliou. Predložíme niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré e, zoberú do úvahy niektoré z tých bodov, ktoré som práve spomenul a som ochotný spolupracovať e, so spravodajcami, so, s ďalšími spravodajcami a stieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Za tu nevidím spravodajcu, nech sa páči. Pán Vali. Anche relatori per la loro devo dire... Ďakujem spravodajcom, spravodajcom za ich vyjadrenia v niektorých prípadoch môžem súhlasiť iba vtedy, ak sa poukážuje na to, aké dôležité sú niektoré programy, napríklad boj proti chudobe, viac peňazí pre výskum a súhlasím aj s kolegom Torvaldom, keď hovorí, že potrebujeme prostriedky pre programy pre mládež, ale musíme stať realisticky a nesmieme sa stratiť v nejakom populistickom diskurze. E, ešte stále je veľa obetí e, v strednom Taliansku, e, obetí zemetrasenia. Mohol by som hovoriť o tom, aké problémy existujú na základe rozpočtovej disciplíny v Európe. Máme tam 100 miliónové škody iba v mojej krajine e, vieme, čo pre nás bude znamenať aj Brexit. Čiže si myslím, že e, by sme nemali predkladať také návrhy, ktoré sú e, prehnané a nerealistické. Niektoré krajiny by s týmito číslami pravdepodobne nemali problémy ďalšie krajiny by museli platiť o miliardy viac a neviem, či rigidita jednotlivých finančných prepojení e, by vôbec umožňovala takéto navýšenie e, financií. Znie to síce pekne, ale nie je to realizovateľné. Ja by som chcel, aby sme sa oveľa obozretnejšie snažili um, bojovať proti eh, mrhaniu eh, peniazmi v, v európskom rozpočte, eh, sťahovať financie z neefektívnych programov a nasmerovať ich tým krajinám, ktoré naozaj potrebujú tieto peniaze. Mám na mysli napríklad Turecko, tam sú oblasti o tomto by sme mohli diskutovať. Čiže toto by som uprednostňoval, než ako celkové navyšovanie pre programy. Ďalší dôležitý bod, e, kde mám ešte jednu otázku, rabaty. Takže v niektorých oblastiach e, požadovať rabaty, to je logické, ak je to naozaj opodstatnené, ale medzičasom, medzičasom už existujú, v rozpočte už existuje toľko rabatov, že si myslím, že by to ešte bolo dobré preskúmať. Nehovorím, už o britskom rabate, ktorý je už irrelevantný s Brexitom, ale je tu ešte 6-7 krajín, ktoré majú určité zvýhodnenia na základe rabatov. To by sme mali ešte preskúmať. Predpokladám, že ešte budeme môcť o tom diskutovať s kolegami. No a potom e, môžeme pracovať s konkrétnymi číslami, no a nebudeme klásť e, požiadavky, ktoré by mohli byť vnímané ako populistické. Par la voix de leur coordinateur ou de leur shadow rapporteur. Takže teraz dostanú slovo tí kolegovia, ktorí si želajú. Ako prvý je pán Maňka. Ďakujem, pán predseda na jednej strane mnohé členské štáty vnímajú svoje príspevky do rozpočtu Európskej únie ako drahé transfery a vôbec ich nevnímajú ako potrebné investície. A to je naozaj veľký problém. Pamätáme sa, keď v roku 2013 Rada odmietla otvoriť vlastné zdroje, hoci v Európskom parlamente sme vtedy boli relatívne jednotní a sme našli spoločné riešenie, a vtedy sa objavil v niektorých vládach názor, že po odsúhlasení vlastných zdrojov už nebudú mať tieto vlády vplyv na rozpočet. Samozrejme, to nie je pravda, veď úloha rady sa v schváľovacom procese k rozpočtu neoslabí. Preto sme vytvorili Montyho skupinu pre vlastné zdroje, ktorá pracovala dlhé roky a pracovala naozaj veľmi zodpovedne. A každá inštitúcia si menovala troch členov. Záverečné riešenie schválili jednomyselne len pri jednom bode sa jeden člen mal, sa zdržal, mal, mal iný názor. Asi potom celkom dobre niečo nefunguje, e, ak zastupcovia všetkých inštitúcií spolu dospeli ku konsenzu, ale dnes väčšinu z toho, čo ich zastupcovia schválili, tak niektoré inštitúcie vôbec neberú, neberú do úvahy. E, ja som sa posledne opýtal komisie, že napríklad prečo odtiaľ vypadla e, uhlíková daň, e, ktorá by mohla priniesť veľké zdroje, ktoré by nám pomohli financovať e, ďalší sedenočný rozpočet. A komisia odpovedala, že, že áno, brali to do úvahy. Že to brali do úvahy, ale už neviem, ale neviem, prečo keď to brali do úvahy, že čo bol, aký dôvod, prečo, prečo to odtiaľ vypadlo. To sme sa nedozvedeli. A je naozaj potrebné povedať, že európsky rozpočet ak nebude čitateľný pre občanov, tak naozaj môže nastať podobný scenár ako, ako Brexit. Úloha Európskej únie nie je len niečo distribuovať, ale v našich úvahách musíme brať do úvahy aj otázku, že čo je to verejné blaho a ako ho dosahovať. Ďakujem. Merci. Merci, merci. Euh, Ďakujeme pekne. Samozrejme, pokiaľ ide o tú uhlíkovú daň, to takisto treba zvážiť. Pane Gresle. Ďakujem, pán predseda. Chcem ja som nie celkom pochopil, čo má byť detská záruka, detská garancia. Možno by sa k tomu mohli vyjadriť autory. Potom, e, pokiaľ ide o e, právny štát, to je mílnik v návrhu komisie. A keď teraz e, povieme rule of law, samozrejme, ale aj finančné dôsledky, ale nie pre beneficientov, tak ma to naozaj e, zaráža. Je jasné, že to musí byť e, a bude to e, citeľné. Sami seba klameme s takýmto pozmeňovacím návrhom. Ja samozrejme chápem, že všetci chceme udržiavať programy, ale keď budeme mať závažne, závažné problémy v niektorej krajine z rule of law, tak to neznamená, že polícia alebo justícia nefungujú, ale znamená to, že tí finálni beneficienti že niektoré e, inštancie klamú. E, máme tu beneficienta, ktorý sa dostal e, Európskej komisie do pokladne a národná justícia nerieši tento prípad. Čiže môžem len povedať, že na základe takýchto požiadaviek nepokladám to za zmysluplné a mali by sme ešte raz prehodnotiť E, v tomto bol návrh komisie veľmi dobrý. Ľutujem, že dodržiavanie európskeho práva aj v eurozóne, že tam to bolo vyškrtnuté. Ako chceme, aby eurozóna ostala funkčná, keď ju, e, tak povediať výmeme z európskeho práva a z e, rule of law. To je chyba, pretože všetci vlastne sa spoliehame na funkčnosť eurozóny ak nezabezpečíme, aby právo EÚ e bolo dodržiavané, tak sa Európska únia zrúti. E, to je opak toho, čo by sme mali e, robiť, pretože návrh komisie je v tejto oblasti veľmi dobrý, čiže otázka je potom, s akou radikálnosťou budem sledovať túto radikálnosť európskeho práva. Takže ja si myslím, že integrácia fondu Solidarity v rozpočte je veľmi dobrá, ale tie ostatné body sú dosť závažné. Ďakujem. Merci, Madame Je rappelle que... Ďakujem pekne, pani Gressle. Chcel by som pripomenúť, že budeme mať spoločné zasadnutie eh, kont a buď, rozpočet zajtra po obede, práve pokiaľ ide o tieto pravidla týkajúce sa práva štátu, právneho štátu. Pán Sarvama má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám tri body Najprv pokiaľ teda ide o tie priority, chcem zablahoželať spravodajcom, spoluspravodajcom za e, vynikajúcu prácu, ktorú a aj tú energiu, ktorú do toho vniesli. Pokiaľ ide o priority, áno, zdá sa, že ich stále spomíname, hovoríme o bezpečnosti, hovoríme o migrácii, hovoríme o výskume, hovoríme o vytváraní pracovných príležitostí, ale takisto tu máme aj polnohospodárstvo, kohéziu a ďalšie veci. A potom, keď chceme skutočne byť úprimní k tomuto všetkému, tak vlastne aj tá úroveň 1,3, čo je našim cieľom, by pravdepodobne nestačilo na to, aby sme sa vysporiadali so všetkými prioritami. Takže čo chcem povedať? musíme skutočne povedať, pomenovať tie priority veľmi jasne. Akékoľvek už budú to teraz. Nechcem ich e, tu teraz opätovne ešte vymenovať a zatím určitú prioritu alebo hierarchiu, ale ak skutočne sa spýtate našich občanov, tak občania v tom majú jasno. Oni chcú bezpečnosť, migráciu a klimatické problémy. Toto sú priority pre občanov, takže možno by sme sa im mohli venovať. Čo by som ja chcel zdôrazniť a chcem to mať ako jasnú prioritu a ešte to tam nie je obsiahnuté, tak to je self, to je doprava. Toto je ten chudáčik, na ktorého my stále zabúdame vo všetkých členských štátoch a bohužiaľ obávam sa aj na európskej úrovni. Takýmto spôsobom sa dá vytvoriť tá pridaná hodnota, Takže treba rozlišovať medzi tými prioritami. A bod číslo 2. Musíme si uvedomiť, že ide o novú dimenziu celého tohto postupu. Nejde tu ani tak o tie problémy. Skôr sa musíme sústrediť na výsledky. Vo všeobecnosti ešte stále nie sme v tej fáze záverečné. Ja si myslím, že tá predbežná správa by nemala byť úplne konkrétna, ale nesmieme zabúdať práve na tieto veci, keď pracujeme s týmto dokumentom. Musíme byť schopní využiť tie peniaze daňových poplatníkov. Stále iba hovoríme a ďalšia vec, o ktorej hovoríme, alebo sú to aj ďalšie veci, o ktorých hovoríme, ale mali by sme mať potrebné konkrétne eh, definície ja som bol spolu s pravodajcom s pani Gadia Zabal k tejto téme, a preto by som využil túto príležitosť, aj pokiaľ ide o to, čo povedala pani Gresle. Vaša otázka je veľmi dôležitá, samozrejme. A, a e, zdá sa, ako keby sme chceli uh, urobiť nemožné, ale hovoríme tu o tom, že odstrihneme príjmy, ale že pri finálni poberateľi, by nemali by byť postihnutí. Takže ako to chceme dosiahnuť? Ja budem mať vlastnú správu o právnom štáte, k tomu sa vyjadrím tam, ale chcel by som povedať, že vlastne musí to byť celé zmysluplné. Musí to mať skutočný obsah, pokiaľ ide o právny štát a pokiaľ ide aj o význam voči tým štátom, ktorí nedodržiavajú právny štát. To treba takisto jasne pomenovať. A v rámci tejto strednodobej predbežnej správy nemyslím si, že je potreba, aby sme išli do detajlov, pretože to sa vyrie, vyrieši. Ďakujem pekne, pán Sarvama. Teraz dostane slovo pán Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som dvakrát mal tú česť spolu vyrokovávať tento finančný rámec. Nebolo to teda vždy radosťou, pretože vlastne to, čo sme si my ako parlament pripravili čo do obsahu a čo vnímame ako potrebu na to, aby Európska únia bola akcie schopná na druhej strane a zase na druhej strane aj to, čo chcú občania, aby sme to nejako zosúladili, aby to bolo obsiahnuté v rozpočte a zároveň aby sme aj obstáli v tomto v našom svete, v ktorom žijeme, kde je globalizácia a ďalšie výzvy. To všetko si vyžaduje aj rozpočtové reakcie a odpovede. A preto by som chcel povedať, že oboch spoluspravodajcov si vážim a ďakujem im za prácu, gratulujem im, pretože našli nový prístup k tomu, ako sa dá pristúpiť k rokovania. Majú jasnú ponuku, majú jasnú definíciu a hodnotenie čísiel, toto sme my v minulosti nemali a to je jednoducho dôležitý krok smerom dopredu, aj pokiaľ ide o dôveryhodnosť parlamentu v rámci tých rokovaní. Takže skutočne klobúk dolu. Ale na druhej strane je takisto pravdou, že niektoré časti rozpočtu nie sú optimálne manažované. Napríklad práve pokiaľ ide o členské štáty. A toto vlastne je vždy nevýhoda, pokiaľ ide o diskusiu ohľadne toho, aké zdroje potrebujeme v rámci európskeho rozpočtu. Takže v podstate je tu potreba, aby sme poukázali prstom na problémy a aby sme nehovorili iba o ohraničovaní alebo obmedzovaní sa národnej politiky voči Európskej únie, ale na druhej strane nie sme schopní prostriedky z Európskej únie patričným spôsobom čerpať. Tu sa musia niektoré krajiny k tomu postaviť trochu doslednejšie. Takisto apelujem na to, že keď hovoríme o týchto prostriedkoch, práve pokiaľ ide o veľké fondy ako fond pre koheziu alebo vidiecký rozvoj, je jasné, že bez týchto prostriedkov z európskeho rozpočtu viaceré členské štáty a môžem spomenúť moju vlastnú spolkovú krajinu schleswig holstein kde čerpáme viac ako 750 miliónov do obdobia roku 2020 z tých veľkých fondov, plus priame platby pre poľnohospodárstvo. A to v kontexte nášho federálneho systému. To znamená, je to vlastne polovica prostriedkov, ktoré takáto veľká spolková krajina v Nemecku dostáva práve z týchto fondov. Takže nie je to nejaký klasický príklad kohezných krajín, ale ide o regióny, ktoré sú trochu nad rámcom priemeru, európskeho priemeru. Takže to je veľmi dôležitá téma a to je vlastne aj skúsenosť, ktorú som ja nedávno zažil na tých pracovných dielňach, workshopoch, ktoré sme mali u nás doma, pokiaľ ide o témy EFRE, ESF, migračná politika, výz, výskum, rozvoj a polnospodárstvo. Ja si myslím, že o čo tu ide? Ide o to, aby sme sa chopili toho, čo komisia vlastne predniesla. A to veľmi dobre. Na jednej strane tu je Brexit, treba sa k tomu postaviť, pretože vlastne nevieme, ako bude vyzerať ten finančný účet. Treba povedať, že rozvod je vždy drahý, či už v súkromnom alebo verejnom živote a ťažko sa predstaví, že tu budú nejak, že tá situácia bude dobrá, ak nebudeme mať e, nejakú dohodu, pretože ešte tu máme aj viedenskú dohodu ohľadne medzinárodných záväzkov a keď sa k tomu postavíme takýmto spôsobom, tak uvidíme, ako ten výsledok bude vyzerať. To je takisto súčasť tej politickej pravdy, ktorú musíme našim priateľom vo Veľkej Británii spomenúť. Musíme teda byť úprimní voči našim kolegom vo Veľkej Británii. Potrebujeme väčšiu efektívnosť a preto je pravdou, že pri tých veľkých fondoch povieme, že aké sú teda, z čoho vychádzame, keď hovoríme o vlastnej zodpovednosti. Potrebujeme európsky rámec a tento rámec vlastne vyplýva už z tých kľúčových prvkov, pokiaľ ide o osobitosti jednotlivých krajín, k tých kľúčových odporúčení, aby sa jednoducho udržateľne hospodárilo a privodil sa pozitívny vývin, ktorý povedie k rastu a zamestnanosti. A keď hovoríme o otázke právneho štátu, tak tomu sa nikto nevyhne, keď chceme skutočne byť dôveryhodní. Alebo jednoducho odstránime celú, dobrovi, do, celú celkovú dôveryhodnosť a potom veľa úspechov pri voľbách. Stačí sa pozrieť na, na rozsudok Európskeho súdneho dvoru, pokiaľ ide o portugalských sudcov. Myslím si, že to je z februáru spravodajcovia sa, teda sudcovia sa stiažovali, že sa im znížili platy a Európsky súdny dvor odmietol túto stiažnosť tým, že poukázal na to, že všetci vo vernej službe v krízovom období museli akceptovať znižovanie platov, to znamená, nešlo tu o útok na nezávislosť sudcov. To je jedna vec, ale čo je napínavé pre nás je to, tie sprievodné komentáre, ktoré sú v tomto rozsudku spomenuté, ja nie som právnikom, ja som e, iba trošku študoval poľnohospodárske právo, ale predsa len som to pochopil. Veľmi jasne sa tam objasňuje, že čo vlastne z charty európskych občanov vyplýva. Keď sa pozrieme napríklad na požiadavky nezávislosti súdov alebo nezávislosti sudcov, Európska charta je súčasťou tohto, tejto dohody a je vlastne súčasťou našich pravidiel a je to vlastne taký manuál pre niektoré krajiny, kde tieto témy e, sú nedoriešené. Takže mali by sme v rámci rozpočtovej politiky pravdepodobne sa venovať týmto témam, nemali by sme to obchádzať, pretože je to niečo, čo vlastne je naformulované už v rámci rozsudku Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o otázku právnoštátnosti, štátoprávnosti, alebo teda pôjdeme inou cestou úplne. Takže môžeme hovoriť aj o otázke či 1,1x alebo 1,3 sú tie čísla, ktoré potrebujeme. Toto je delikátna diskusia vo viacerých členských krajinách a ja si myslím, pán predsedajúci, že jednoducho treba nadviazať na to, čo pred viacerými rokmi bolo započaté tu v tomto výbore, ale možno nedostatočne dôsledne sa to rozpracovalo, pretože členské štáty neprejavili záujem. Vždy, keď vytvárame nejakú agentúru, napríklad Európsku agentúru pre vlakovú dopravu, železničnú dopravu. Aké konsekvencie z toho vyvodia členské štáty? Oni to jednoducho na svojej úrovni ponechali tak, ako to bolo predtým. Takže v podstate my sme chceli vytvoriť pridanú hodnotu, ale tie dvojaké štruktúry zostali. Takže kto vlastne sa uzhoduje ohľadne agentúr? To sú členské štáty. A potom doma sa zasa nevenujú tým, tomu, čo z toho vyplýva. Aby sme to teda vyriešili, aby sme tieto štruktúry nejako prelomili a zdokumentovali našu ochotu zradovať s parlamentom voči členským štátom o týchto otázkach dvojakých, trojakých štruktúr vôbec diskutovať, na to, aby sa tie otázky objasnili, že čo musí byť riešené na európskej úrovni, kde by sme to mohli prenechať členským štátom. Ja neobajujem všetky agentúry, ktoré sme vytvorili, samozrejme to mi verte. Niektoré univerzity by to vyriešili po svojom a boli by spokojné, ale Takto sa rozhodli členské štáty. Napríklad výskum. Mali sme tu napríklad vypočutie, kde nám bolo povedané, že v princípe môžeme robiť trojnásobok projektov excelentnej povahy podporovať, ak by sme na to mali prostriedky. To je výsledok toho, že ten spoločný cieľ 3 hrubého domáceho produktu, že sa to bude dávať v niektorých členských štátoch, ale bohužiaľ nie ešte vo všetkých, Možno to súvisí aj s tými prostriedkami národných rozpočtov členských štátov a je to komplikované. Takže my podporujeme to navýšenie rozpočtu, aby sme tu pomohli, aby sme pomohli tým členským štátom, kde možno výskum a rozvoj môže byť aj naďalej podporovaný vo väčšej miere. A preto ten prístup kohézia, migrácia, aby sa to navzájom nevyšachovalo, ale zároveň, aby to bolo aj v kontexte politickej debaty ohľadne rozpočtu, napríklad pokiaľ ide o článok 78 ohľadne krízového mechanizmu, napríklad pokiaľ ide o prípad nejakého masového prítoku utečencov, ale zároveň aj pokiaľ ide o článok 80, kde sa hovorí aj o e, prerozdelení bremena. To je tam veľmi jasne pomenované a naformulované. Niektorí si myslia a tvária sa, že sa ich to vôbec netýka. Hoci teda tá zmluva bola prijatá zo strany všetkých krajín na rade. A preto je komisijný prístup správny, keď hovoríme napríklad o otázke, že chceme zapracovať to, že tie krajiny, ktoré napríklad robia viac, dostanú o kúsok viac peňazí na to, aby tu vôbec bola nejaká dôveryhodnosť spolupráce v tejto úrovni. Ale nemôžeme to postaviť jedno proti druhému, rovnako ako nemôžeme vidiecký rozvoj postaviť proti e, migrácii. A keď tu budeme mať európsku úroveň a budeme sa tomu venovať na úrovni spoločnej obrany, a bezpečnosti, tak to takisto bude mať určitú prídanú hodnotu, kde národné výdavky, čo je vlastne zmes rôznych čiastkových dielcov, sa nám to podarí trochu vyriešiť v prospech zníženia výdavkov verejných rozpočtov. Uvediem príklad, pán predsedajúci, kde ešte sa musíme trochu tomu viac venovať na to, aby sme mohli obhájiť ten strop 1,3 Ide nám o to, aby sme jednoducho prepojili tieto problémy, ktoré tu máme a aby to jednoducho bolo v rámci rokovaní spomenuté. Ďakujem pekne. Ah. Je n'arrivais pas à connecter mon micro. Je remerciais M. Bogue. Ďakujem pekne pánovi Bögemu za jeho vyjadrenie. A teraz dostáva slovo pani Gardia Sabal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež rada poďakovala spravodajcom. Blahoželám. Nie je to iba fráza, prosím. Naozaj mám pocit, že odvedli obrovský kus práce, lebo návrhy parlamentu sú naformulované naozaj konkrétne. Hovorí sa tu o, tie kľúčo, o tých kľúčových oblastiach, aj o tých menších a naozaj čierne na bielom. Tam máme spísané, čo chceme. Naozaj je to jasná pozícia ku každému jednému programu a sú tu aj e, jasné odpovede na všetky návrhy komisie. Naozaj si myslím, že e, to bol veľmi inteligentný prístup teda nenecháva sa až taký priestor improvizácií, čo je fajn. Myslím si, že veľká časť poslancov bude schopná podporiť tento dokument a hlasovanie dopadne dobre. Návrh pravodajcov ukazuje, že naozaj berieme veľmi e, seriózne, veľmi vážne e, túto tému, teda že my ako parlament chceme jasný návrh, ktorý potom bude možné uplatniť v praxi. Samozrejme, videli sme, aké sú tie potreby. Máme tu taký istý zoznam týchto potrieb, ale potom je tu jasný strop, jasná hranica. A máme tu aj podmienku, ktorú sme si vopred stanovili, a to, že keď budú nové priority, že sa pri tradičných oblastiach bude krátiť to bola tá kvadratúra kruhu, teda celé to dať pod striežku 1,3 takže určité požiadavky, potreby, ale zároveň stanovenie určitej hranice. Keby sme tú hranicu neboli dopredu e, stanovili, tak by sme iste e, boli to ťahali nahor. Áno, je tu veľa nerovnováh, e, tie aj e, sa stále zväčšujú, rozdiely medzi jednotlivcami, medzi územiami. Teraz máme IPCC správu novú e, v oblasti klimatických zmien a aj tí nás varujú a už spúšťajú ten alarm. Čiže aj otázka klimatických zmien a našich výdavkov na túto oblasť, to, čo máme v, v, v, vo VFR teraz nepostačuje. Ehm, takže máme ešte veľmi veľa, čo robiť, aj boj e, proti chudobe. A preto bolo potrebné tých 1,3% si stanoviť už vopred, aj keď si uvedomujeme, že teda nepokrieme e, úplne všetky požiadavky. SAD stále zdôrazňuje udržateľnosť, trvalú udržateľnosť. E, toto je aj cieľ EÚ, takže je potrebné, aby sme sa túto stratégiou uberali aj ďalej. Toto musí byť základ, e, také vodítko aj v prípade e, ďalšieho financovania programov. 1,3 to vychádza z toho, že programy existujúce nebudú ukrátené, keďže vznikajú nové a na to potrebujeme viac vlastných prostriedkov, aby sme teda nemuseli škrtať a zároveň mohli financovať viac. A myslím si, že tu sa dá návrh parlamentu vylepšiť. To, čo je v texte uvedené, podporujem, ale bola by som za to, aby sa to ešte viac konkretizovalo. Veď máme už viacero dokumentov na túto tému, z ktorých môžeme čerpať, takže nič nové vymýšľať nemusíme. Čiže zašla by som možno trošku ďalej v mysle konkrétnejších čísel. V prípade VFR sme to už urobili, konkrétne projekty, konkrétne čísla. V prípade vlastných zdrojov by som tiež uprednostnila takýto postup. Ešte opakujem, nič e, nové. V e, marci sme sa už dohodli na určitých veciach, ktoré by sme e, tam zapracovali a bol by to teda zašli by sme o krok ďalej, tak povediac. Ale ešte raz opakujem, považujem za prístup spravodajcov za veľmi inteligentný. Páči sa mi štruktúra tej správy, konkrétne návrhy a konkrétne reakcie na návrh komisie. A myslím si, že nám to dosť pomôže aj v rokovaniach s radou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Gardia Sabal. Nikto ďalší sa už neprihlásil slovo. Takže by som dal slovo správodajcom z výboru ECOSOC a e, výboru regiónov, keďže budú vypracovať e, stanovisko pán Javier Dozorit. Que en 5 minutes vous pensez... Myslíte, že 5 minút postačí? Nech sa páči, máte slovo. Áno, a budem hovoriť po španielsky. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval za pozvanie za možnosť odprezentovať vám tu stanovisko Európskeho sociálneho hospodárskeho výboru, ktoré bolo odhlasované 19. septembra v pléne. Ďakujeme teda za pozvanie. Chcem sa poďakovať všetkým štyrom spoluspravodajcom za to, že nás veľmi podporovali pri vypracovaní nášho stanoviska. Chcem im zablahoželať aj k výsledku, k tomu textu, ktorý máme teraz na stole. Je to naozaj text obsahujúci konkrétne čísla. A zároveň eh, je to taký dokument, ktorý je konsenzuálny, pokiaľ ide o našich troch e, aktérov, teda zamestnávateľov, zamestnancov e, a e, odbory. Takže máme tu dokument, s ktorým môže Európsky parlament vyvíjať tlak na radu a komisiu, aby naozaj boli k dispozícii potrebné rozpočtové prostriedky na realizáciu potrebných politik. Naozaj EÚ teraz prechádza dosť zložitými časmi. My v úvode nášho stanoviska hovoríme o faktoroch, ktoré je potrebné zohľadniť. A teda požadujeme ambicioznejší rozpočet 1,3 To naozaj nie je priveľa. Tie proky, ktoré tam uvádzame, sú v zásade nasledovné. Od budúceho roka Teda máme problém s investičným deficitom, je tu problém s protekcionizmom vo svetovom obchode a tak ďalej. A chcem pripomenúť, že sme konfrontovaní aj s eróziou sociálnej kohezie po kríze. A tie veľké rozdiely medzi krajinami, a to je snáď najdôležitejší politický prvok, tá politická kríza vedie k posilneniu nacionalizmu, pravicového extrémizmu, k podkopávaniu zásad právneho štátu v niektorých krajinách. A toto vidíme nielen v EÚ, ale aj v iných častiach sveta bližších či vzdialenejších Takže naozaj koherentná odpoveď EÚ v tom zmysle, že chceme presne inú politiku, politiku, ktorá posilní Európsku úniu, politiku, ktorá posilní a zreformuje menovú a hospodárskú úniu. V opačnom prípade e, bude situácia ešte krizovejšia. Čiže e, to je opis e, kontextu, v ktorom sa nachádzame. A potom zo pár konkrétnych aspektov súhlasíme s navýšeniami, rovnako súhlasíme s návrhmi, ktoré odzneli pokiaľ ide o zachovanie dočasných e, doterajších prostriedkov v polnohospodárstve a v koheznej politike, e, potom posilnenie určitých kapitol, ktoré sa navrhuje, teda investície, EFSI, a ostatné kapitoly e, investičného charakteru, ktoré sa v rozpočte nachádzajú. Máme pocit, že by bol potrebný e, konkrétny program pre pilier sociálnych práv v EÚ, tak aby členské štáty naozaj mali schopnosť e, Göteborskú deklaráciu z novembra minulého roka a v nej stanovené ciele naozaj aj realizovať. Je podľa nás dôležité potrebné vypracovať istú stratégiu, integrovanú e, politické, sociálne aspekty, udržateľný rozvoj a tak ďalej. Toto všetko je potrebné do tej stratégie zapracovať na realizáciu Parížskej dohody, teda boj proti klimatickým zmenám, trvalá udržateľnosť a aj tu je potrebné prostriedky navýšiť. Súhlasíme s tým, že pokiaľ ide o vlastné prostriedky, výsledky Montyho skupiny. Mnohé z nich sú aj v tomto texte, tak s tým súhlasíme. A tiež by sme mali poukázať na to, že eh, návrh komisie v mnohých oblastiach nie je postačujúci. Flexibilita, zjednodušovanie, to sa nám všetko páči, vnímame to ako pozitívne, ale ide tu aj o priority Európskej komisie, ktoré sa odrážajú v navýšení jednotlivých kapitol. Ďakujem. Pekne. A teraz pán Baroslavič za výbor regionov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda za túto možnosť odprezentovať stanovisko výboru regiónov na tému VFR. Výbor regiónov uznáva, že Európska komisia nemala jednoduchú úlohu, keď pripravovala tento návrh vzhľadom na situáciu, konkrétne Brexit. A tento návrh je veľmi dobrým východiskom pre ďalšie diskusie, ale je potrebné ho ešte dosť podstatne pozmeniť, eh, než sa príjme. Podporujeme zameranie komisie a výber priorít. tiež eh, súhlasíme s potrebou alokovať viac zdrojov na identifikované výzvy, ale určite nie na úkor koheznej politiky a spoločnej polnohospodárskej politiky, hlavne politiky vidieckého rozvoja. Vítame návrh na prepojenie využívania európskych fondov s zásadami právneho štátu v členských štátoch, ale chceme, aby tu boli jasné kritériá na vyhodnocovanie nedostatkov Chceme, aby koneční príjemcovia boli chránení v prípade, že na niektorú členskú krajinu budú uvalené sankcie. Sme výrazne proti škrtom v koheznej politike a sme proti zhoršeniu pozície konečných príjemcov e, v súvislosti a s absolučnou kapacitou. Tiež nechceme škrty v SPP, hlavne v oblasti vidieckého rozvoja, teda v druhom pilieri. Výbor regionov a Európsky parlament v minulosti vyzývali k vyšším vlastným zdrojom. toto sme chceli pripomenúť. Toto by vyriešilo na jednej strane požiadavky nových priorít, vystávajúce v súvislosti s novými výzvami a zároveň by to zachovalo spoločnú politiku a koheznú politiku na súčasnej úrovni. Toto je jediné, čo je akceptovateľné pre lokálnu a regionálnu úroveň. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne pánom správodajcom. Ďakujeme, že ste sa viedli takto stručne a zároveň veľmi jasne. A ešte než dám slovo na uzavretie spolu s pravodajcom, dovolte mi, aby som im znova vyjadril eh, komplimenty a obdiv z mojej strany. A ešte pán Švárd, samozrejme dostane slovo. Skoro som zabudol. Takže máme tu istý dokument, ktorý nám umožní um, v najlepších podmienkach spustiť rokovania ako parlament s radou. No, dúfame teda, že do konca roka sa rade podarí zadefinovať vyjednávací mandát Dovolte mi zdôrazniť tú európsku pridanú hodnotu. Toto je pojem pre mňa veľmi dôležitý. A potom ešte výzvy súvisiace s globalizáciou, teda klimatické zmeny, obrana a bezpečnosť, digitálny sektor, migrácia, ehm, vesmírna politika. A pán Böge to povedal už k tým agentúram, niektoré výdavky na národnej úrovni neprinášajú tú efektívnosť a stali by sa efektívnymi, keby sa vynakladali na európskej úrovni. Čiže možno taká výzva hlavo, hlavám štátov a vlád, aby sme sa dohodli na nejakom spoločnom európskom statku, tak povediac, e, v takom komplexe, ktorý by sme bránili v mene našich občanov a európskej suverenity. Čiže taká výzva, že keď e, zistíme, že na národnej úrovni niektoré výdavky nie sú efektívne, pretože sú to celosvetové výzvy a keď si uvedomíme, že v najbližších rokoch e, by mohli tieto peniaze byť eh, prevedené z národnej úrovne na európsku a európsky rozpočet by bol taký konzistentnejší a nevyšovalo by to teda verejné výdavky ako celok v EÚ. Čiže toto by mohla byť tá európska pridaná hodnota. Tak to som chcel povedať a teraz už dávam slovo pánovi Švarcovi. Nech sa páči. Mr. Chairman, and I will present some eh, preliminary comments of the, of the Commission on the... Takže Vyjadrím sa k predbežnej správe návrhu komisie. Považujeme to za dobrý základ pre nadchádzajúce rokovania s radou, ako aj z našej strany gratulujem štvorom, štyrom spravodajcom. Samozrejme, celková čiastka je ambiciozna 1,3 hrubého národného dôchodku, ale to je dobré a preto to je aj to, čo parlament chce robiť Vy ste e, zvýšili viditeľnosť správy tým, že ste e, rozdelili, ako týchto 1,3% by viedlo k navýšeniam v určitých programoch a myslím si, že toto je tiež veľmi nápomocné v diskusii, ktorú vedieme momentálne v Rade. Komisia takisto víta, čo ste napísali k viacerým z tých horizontálnych otázok. Nebudem sa púšťať do všetkého, ale chcem e, vypichnúť jednu dôležitú vec a to je flexibilita. Vaša správa je postavená na správe Komisie pre flexibilitu. Považuj, požadujete ďalšiu flexibilitu a to chápeme. Bohužiaľ v rade diskusia sa uberá opačným smerom a niektoré členské štáty alebo skupiny členských štátov by chceli zlúčiť nástroje flexibility, teda viaceré z nich, a my tu vidíme riziko, že toto by mohlo veľmi vážne znížiť tú flexibilitu, ktorú máme. A všetci vieme, čo tá flexibilita, e, ktorú minule vyrokoval parlament, priniesla pre tento viacročný finančný rápec reakciu na e, migračnú krízu, e, vonkajšia a externá a vnútorná reakcia na migračnú krízu bolo vďaka tomu, že to bolo flexibilné a toto by bol krok dozadu a toto si vyžaduje mimoriadnu pozornosť počas najbližších týždňov aj vo vašich interakciách s radou k vlastných zdrojov. K vlastným zdrojom môžeme uvítať vašu správu, e, počujeme, čo hovoríte, aj pokiaľ ide o prepojenie časti vlastných zdrojov a MFF. Rada si to takisto uvedomuje, e, túto kondicionalitu ako to povedal pán spravodajca Levandovský. Takisto sme e, zobrali na vedomie, čo povedal pán komisár Oettinger no, pri viacerých príležitostiach, pokiaľ ide o ďalších možných kandidátov pre vlastné zdroje FTT, e, e, digitálna daň. Komisia je ochotná to preskúmať až diskusie o týchto základných aktoch o týchto dvoch daniach, e, ako náhle to bude napredovať. Čiže je tu akési znamenie otvorenosti na strane komisie. Ďakujem za podporu e, mechanizmu Rule of Law. E, len to chcem objasniť, pretože to bolo súčasťou diskusie pani Gressler. O tom hovorila článok 4.2 návrhu nariadenia, ktorý sme navrhli, chráni tých finálnych príjemcov, čiže zdieľame vaše obavy a e, zohľadňujeme to v nariadení. Takže čo by sme možno, e, k čomu by sme vás vyzvali, že ak to chcete nazvať e, sankčný mechanizmus, ako viete, právny základ pre mechanizmus rule of law je finančný manažment a my to nepovažujeme za sankciu riadny finančný manažment je evidentný spôsob riadenia finančných financií a myslím si, že sankčný mechanizmus v tomto zmysle znie príliš striktne pre niečo, čo by bolo, malo byť e, jasné pri riadení rozpočtu. Chcem využiť príležitosť a ďalej vás informovať o procese. Eh, v Koreperi tento týždeň sa povedie diskusia o niektorých horizontálnych otázkach vrátane flexibility čo som práve spomenul, pokiaľ ide o e, niektorých častiach, e, potom bude rada pre všeobecné záležitosti, obed, e, ktorý sa dotkne týchto otázok, debriefing parlamentu následne a môžem povedať, že práca v rade napreduje veľmi rýchlo na technickej úrovni. Máme dva, dve zasadnutia za týždeň a tam si prechádzame tieto otázky no a samozrejme vaša správa bude veľmi nápomocná v novembri, keď bude prijatá, aby informovala radu a samozrejme aj komisiu o vašej pozícii. Čiže len aby som to uzavrel, ďakujem, že ste pozvali komisiu a tešíme sa na ďalšie diskusie o správe. Ďakujem. Merci, monsieur Schwartz. Merci d'avoir souligné. Ďakujem pekne, že ste zdôraznili takto ambície parlamentu. Je nám ľúto, že komisia nemala rovnakú ambíciu na rovnakej úrovni a pokiaľ ide o právny štát, vidíme, ako situácia vyzerá, ale z politického hľadiska si treba uvedomiť, že daňoví poplatníci alebo teda daňoví poplatníci niektorých štátov, ktorí sú čistí prispievateľia, sa môžu prekvapiť, že štáty, ktoré sú čistými poberateľmi, nedodržiavajú Európsku chartu a toto môže priniesť pri budúcich voľbách problémy. A teraz to hovorím, že to je nad rámec toho právneho rozmeru. Musíme si uvedomiť, že Európa je takisto konštrukciou, ktorá vychádza práve z tých spoločných hodôd, ako sloboda a právny štát. Pán Böge. Vážený pán predseda, ja si myslím, že návrhy, o ktorých sme tu dnes hovorili, nie sú iba ambiciózne, ale sú hlavne logické. Ja si myslím, že komisia by mala uprednostniť skôr ten výraz logicky, neambiciózny. Takže apel jasný voči komisii. Čo teda chceme? Chceme Európu, ktorá bude navonok bezmocná, alebo chceme Európu, ktorá bude mať autonómiu, pokiaľ ide o zvrchovanosť, strategickú autonómiu. Ak neponúkneme toto európskym občanom, ako im chceme povedať, že chceme Európu, ktorá pripravuje našu budúcnosť a chce nás chrániť? Pani Toma alebo pán Olbricht na záver? Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať výboru regiónov, ako aj výboru ECOSOC, nie len teda za ich správy, ale za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali. Ďakujeme veľmi pekne a treba osláviť aj to, že s takýmto spôsobom sme našli spoločné slovo. A predtým, než sa vyjadrí pán Olbricht, ešte prvý záver z mojej strany. Ja som toľko hovorila o tej metodike, že som zabudla na tú politiku, tak to teraz doplním. A mi ľúto, že niektorí z kolegov, ktorí sa spýtali otázky, odušli. Pokiaľ ide o transversálne témy, hovorili sme o tom, Hovorili sme teda o tých nástrojoch, hovorili sme o tom, že chceme ísť nad rámec toho, čo máme momentálne v rámci spolurozhodovania. Máme tu cieľ transversálny na úrovni 30 Máme tu takisto cieľe, pokiaľ ide udržateľný rozvoj v rámci transversálnosti. A povedzme veľmi konkrétne, pretože v rámci správy sa spolurozhodovanie máme pozmeňujúce návrhy, kde sa uvádza, že pokiaľ ide o tú revíziu, ktorá bude teraz uprostred toho obdobia záväzná, pokiaľ ide o tie nekonečné témy, čo sme tu mali z minulosti, či to je záväzné alebo nie, takže to bude záväzné a žiadame od komisie, teda apelujem na komisiu, a už teraz ich varujem, že treba pripraviť určitú referenčnú hodnotu, ktorá nebude vychádzať z abstraktných hodnot, ale bude to referenčná hodnota, ktorá bude konkrétna, a bude brať do úvahy aj tie naše ambície, pokiaľ je udržateľný rozvoj, napríklad rozvoz žien a mužov. Tá mladá dievčina, čo tu bola, ktorú priniesol pán Torvalds, eh, takže to je jasný príklad. Takže revízia, zrovnoprávne muža a ženy, takisto otázka flexibility. Ja chápem tie argumenty zo strany komisie, ale treba jednoducho nájsť zlatú strednú cestu medzi flexibilitou a predvydateľnosťou na druhej strane a takisto aj zo zohľadnenia politických cieľov, pretože môžeme mať rozpočet, ktorý bude flexibilný, to by bol taký rozpočet, ktorý by nemal žiadne priority ani žiadne ciele ale bol by ochotný prispôsobiť sa vždy tomu, čo je potrebné v danej chvíli. Takže treba nájsť tú zlatú strednú cestu medzi flexibilitou a prediktibilitou, predvídateľnosťou v rámci politických cieľov. Stále sa snažím presviečať pána Kolmela a pres, budem to robiť až do konca celého mandátu. Chcem vás presvedčiť o tom, že aby som si tentokrát pomohla, Mám tu dokument, možno vás to bude zaujímať. Máme tu stanovisko Budenstrat, kde sa hovorí, že treba sa vyhnúť škrtom, práve pokiaľ ide o koheznú politiku, takisto pokiaľ ide o druhý pilier polnospodárstvo, Ja si myslím, že keď si prečítam to stanovisko Budenstrat, že jednoducho je to správa viazočného finančného rámca. Takže v podstate tie veci nie sú až také náročné, ako vyzerajú. Možno sa nám to podarí spoločne zvládnuť. A pokiaľ ide o fondy a programy, Ja sa k tomu ešte vrátim. Pokiaľ ide o programy a pokiaľ ide o fondy, chcela by som pripomenúť pani Gresle, my nespúšťame nové programy tu v našom výbore. Ako som to povedala, my iba reagujeme na tie inputové informácie za odborné výbory, napríklad Child Guarantee, záruka detí, alebo ďalšie programy. Odkiaľ prišli? Ja si myslím, že to je jednoducho reakcia na tie, na tie problémy, ktoré sme tu mali od krízy, ako napríklad chudoba, chudoba u detí, mladých detí. A toto sa stal napríklad fenomén vo viacerých krajinách, ktorý my musíme zastaviť. Z toho toto vychádza. Vychádzame z tej myšlienky, že chceme riešiť chudobu detí a ja si myslím, ja viem, že sú tu pilotné projekty, ktorým sa venuje výbor MP a výbor pre sociálne záležitosti Takže môžete sa pozrieť na obsah týchto pilotných projektov. Pokiaľ ide o mechanizmy interkonekcie, myslím, že to hovoril pán Sarvama, no ak sa nemýlim, my sme počítali s navýšením o 6,5 miliardy eur. Pracujeme s limitovanou obálkou, ale predsa len v každom prípade je to krok dopredu. A pokiaľ ide o politiku ohľadne toho, čo povedal pán Fernández, pokiaľ ide o radu. Ako to povedal pán Fernández aj ostatní, cieľ parlamentu je, aby robil svoju prácu za najlepších možných podmienok, aby sa mohol zhostiť svojich politických zodpovedností. A to je zodpovednosť na politickej úrovni, ktorá si vyžaduje to, aby sme mali rozpočet, ktorý bude na úrovni týchto ambicióznych politík, aby sme sa vyhli tomu pokritectvu, že tu budeme mať priority, ktoré síce proklamujeme, ale nefinancujeme, alebo aby sme tu nemali nejaké škrty v rámci týchto dôležitých politík, napríklad pokiaľ ide o výskum. To sa nám podarilo a prispôsobili sme rozpočet tým prioritám, ktoré aj takto navonok proklamujeme. Súhlasím s pánom Bögem. Naše stanovisko je samozrejme logické je skutočne logické a vážne, čo však nie je vážne, ospravedlňujem sa za komisiu, e, pokiaľ ide o 1,08, tak to by sme reagovali na priority. A keď hovoríme, že 1,3, že to je príliš ambiciózne, príliš nereálne, ja si myslím, že pokiaľ ide o roky 90 tam sme boli na úrovni 1,27 a 90. rokoch sme nemali napríklad problém, pokiaľ ide o investičné krízy, ktoré sa potom objavili po roku 2008. Takisto sme tu nemali takéto situácie, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, pokiaľ ide o obranu. Nemali sme ani takú nezamestnanosť, práve pokiaľ ide o mladých, nemali sme problém, pokiaľ ide o chudobu detí, ktorú som spomenula. Takže tá situácia, pokiaľ ide o klímy a pokiaľ ide o tie e, pripomínania, ktoré tu máme zo strany OSN, pokiaľ ide o reakciu, potrebu reakcie na klimatické zmeny, že po 20 rokoch, kde sme mali 1,27 a teraz máme 1,8, to je vážne? To nie je vážne. Ja si myslím, že návrh 1,08 nie je v poriadku. Ja si myslím, že návrh parlamentu je vážny. Teda dúfam, že sa v polovici novembra schváli keď sa bude hlasovať na plene. A týmto už vlastne končím, pretože, ako som to aj povedala, to, čo ma dosť prekvapilo, je, že keď tu máme diskusie, napríklad pokiaľ ide o diskusie s predstaviteľmi štátov, ja mám pocit, že štáty, a keď si napríklad pozriem toto stanovisko, máme tu Českú republiku, máme tu rumunský parlament, máme tu portugalský parlament, keď si čítam tieto stanoviska národných parlamentov v kontexte tej palety členských štátov Európskeho, Európskej únie, tak mám skutočne pocit, že ideme cestou toho vážneho prístupu, seriózneho, logického. A potom, keď napríklad hovoríme s radou, o komplexnosti týchto problémov, tak tam máme dem, že nikto sa neodváži urobiť ten prvý krok, aby povedal, áno, súhlasím, ideme týmto smerom, súhlasíme s parlamentom, a skôr si tam prihrievajú, polie, prihrievajú polievočku a paralizujú tú situáciu. Ja si myslím, že treba na jednej strane obhajovať vážnym, e, dôsledným spôsobom naše stanoviska, treba to aj preukázať smerom na vonok a myslím si, že musíme aj naďalej apelovať na štáty. Ja som to vlastne povedala napríklad nedávno predstaviteľom niektorých štátov ako Holandsko Povedzte to na úrovni parlamentu. Povedzte to na rade. Neviem, či sa nám to podarí takto presadiť, ale myslím si, že treba jednoducho sa vymaniť z tej zastaranej schémy, ktorá už je dávno zastaraná, pokiaľ ide o tie stanoviská rady, ktoré sme tu mali doposiaľ. Odvážme sa urobiť politické rozhodnutia. Ja si myslím, že mohli by sme môžeme aspoň snívať, to nie je zakázané a môžeme teda počítať s tým, že by sme tu mali takéto ambiciozne stanovisko, ktoré dostojí vlastne tej reputácii európskych inštitúcií. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ide tu predovšetkým o otázku správy veci verejných. Je to ako v orchestri, máte dobrých instrumentalistov, ale keď, nefungu, ale keď to nie je dobre zohraté, tak tá symfónia vyzerá zle. Pán Olbricht. My sme uprostred diskusie týkajúcej sa právomoci EÚ, kompetencií EÚ a v podstate toto sme hovorili už od začiatku, čo členské štáty chcú, aby sme robili, pokiaľ ide o spoločné politiky, koľko to bude stáť a či na to máme peniaze. A teraz sme práve v tomto okamihu a keď hovoríme o prísľuboch, ktoré vyhlasujeme ako parlament, podľa nás e, tie náklady sú 1,3 a to e, tomu hovoríme logické uvažovanie. Prekvapilo nás, že tie limity, kedy od 1,0 z niektorých členských štátov a 1,3 a komisia nie je niekde uprostred, je to 1,08. Čiže pre rokovania myslím si, že strategicky to nie je jednoduchá pozícia. My sme sa zachovali normálne, alebo zachovajme sa normálne, buďme racionálni, myslím, že to je dôležité. Keď hovoríme o konkrétnych detailoch a E, takéto medzi riadkami. Počúvame, že čo nám kolegovia hovoria. keď Jody Sales podvedal, že za, pre zelených tam nejde len o lehotu, ale aj, pre, aj o kvalitu. Všetci to hovoríme. My nebudeme trvať na tej lehote. V rozpočte potrebujeme predovšetkým dobrú kvalitu. Mimochodom, nie je to tá otázka, že by sme trvali na lehote, ale rada nám to e, nepredloží na schválenie, keď budú vedieť, že to neschválime. Čiže snažia sa e, predísť katastrofe, ale to si pred voľbami neviem predstaviť. Čiže každý má záujem na tom, aby sa dosiahla dobrá kvalita. Otázka je, že či čas si vyžaduje dobrú kvalitu alebo nie politický okamih, aký prístup si to vyžaduje. A myslím si, že je zaujímavé, že niektorí mm, naši kolegovia hovoria, že niektoré rabaty by mali ostať. Toto je niečo nové. Otázka je, ktoré rabaty? Holandský, nemecký? Alebo nejaký nový rabat? E, absolútne sa tým mení filozofia, ale na základe toho vidno, že v parlamente nebude to jednoduchá diskusia, pretože sú tu rôzne názory a čím sa viac budeme približovať k voľbám, tým viac rozdielností budeme vidieť. 1, 2 body rule of law. Inge Erse má absolútnu pravdu, pravdu, nie sme naivní. Otázka je, kto chceme, aby pocítil dopady. Chceme, aby to pocítili vlády, a oni to budú musieť platiť e, z národných rozpočtov, lebo oni budú mať zmluvu. Alebo chceme, aby finálni príjimatelia, malé a stredné podniky, aby to pocítili oni. A oni pocítia, že niečo nie je v poriadku. A to je jediný spôsob, e, aby sa vláda zmenila. My ako politici hovoríme, že nebudeme preháňať, pretože malé a stredné podniky a výskumné centra a univerzity pocíti, to pocítia vybuchne e, protieurópsky prístup, čiže budeme mať e, túto politickú situáciu, čiže všetci budú nahnevaní. Takže otázka je, kto porušuje zákon a kto nenapravuje systém. Sú to vlády, ktoré by mali byť zodpovedné nie vo vzťahu k EÚ, mali by byť e, zodpovední voči občanom a malým a stredným podnikom by mali pociťovať zodpovednosť. Tam e, ide o to, že toto je prebiehajúca diskusia v parlamente. <clears throat> Napríklad SEF. To je len nástroj. SEF nenahradí všetko. SEF je zaujímavý návrh, aby e, tam boli urobené tie cezhraničné nadnárodné prepojenie, ale diskusia, ktorá prebieha medzi Trán a Regi o e, prenose e, kohezného fondu na SEF, v rozpočte to vieme, že zoberieme peniaze z kohezného fondu a dáme to do SEF a tri roky to ostane v národných obalkách. Je to iné, ako keby sme to zobrali z kohezného fondu a okamžite by to bol otvorený, by to bolo na otvorenom tendri. Niektoré členské štáty by na to mali záujem, záujem pretože budú pripravené a iní to neurobia, takže tie peniaze sa zoberú z jednej krajiny a dajú sa do inej krajiny. Nepoviem, ktorá krajina to bojuje, ale e, dobre to viete, niektoré členské štáty len čakajú. Zobere sa to z kohezného fondu, a otvorí sa tender a dá sa to do iných krajín. Taká je realita. A politická otázka, musím to položiť pánovi Kolmanovi. Na no a pána Kolmana. Nesúhlasíme so závermi, ale toto je prirodzené. Otázka je veľmi politická. Či sa skupina zhodne, s redukciou e, kohezného a fondu a polnohospodárstva. Čiže vy hovoríte za väčšinu, ja hovorím za väčšinu um, skupiny EKR ako koordinátor. Aj v EPP máme rôzne názory, čiže to nie je nič výnimočné, ale váš hlas je radikálny. Máme menšie rozdiely, ale vy ste radikálni Ďakujem. Je vais maintenant inviter les Teraz prizvem spolu spravodajcov za vlastné zdroje Janoš Levandovský. Ďakujem pekne. Tri krátke veci. Tá najkračšia hneď na úvod. 16. októbra po obede by sme mali vedieť trochu viac že ako členské štáty idú smerom k spoločnému stanovisku, alebo či stále si iba, iba hľadajú stanovisko k tým rozdielom, ktoré tu sú. Takže uvidíme. A druhá vec, pokiaľ ide o vlastné zdroje, vždy treba opakovať naše princípy, ktoré sú základom pre náš návrh to je prvá miera dodržiavania fiskálnej suverenity členských štátov. To musí byť jednomyselné rozhodnutie a musí to byť ratifikované na úrovni národných parlamentov. A ak tu budú nejaké vlastné zdroje, tak tu nejde o nejakú hru medzi alebo zosúladenie jednotlivých podielov existujúcich daňových systémov, daní, aby sa to dalo na úrovni európskeho rozpočtu, ale ide tu skôr o to, že tu máme aj nových kandidátov, pokiaľ ide o príspevky do rozpočtu, takisto aj hrubý domáci dôchodok, ktorý by mal zostať taký, aký je, pretože je stabilizujúci. Ostatné zdroje, vlastné zdroje sú relatívne dosť nepredvídateľné. Ja si myslím, že čo je prediktabilné, je vlastne hrubý domáci dôchodok. To je taký stabilizujúci prvok. Pokiaľ ide o naše podmienky týkajúce sa výdavkov a príjmov, tam by sme mali obozretne naformulovať to znenie, aby sme sa vyhli nejakej pasci, ktorá by potom mohla prísť, ak tu bude nejaký zlý scenár. A tretia vec, pokiaľ ide o právny štát, ja iba doplním, alebo na to, aby sa nahradili niektoré existujúce makroekonomické podmienky, podmienky a na to, aby sme mali také hĺbkové postupy, vychádzajú z článku 7, ten problém, pokiaľ ide o tie možné sankcie na úrovni Európskej únie, to je skôr trestaním občanov a nie vlád, ktoré vlastne robia e, prípady porušenia pravidel. Takže je to ťažký postoj a postup, pokiaľ ide o nájdenie nové metodológie, ako zachrániť tých poberateľov, alebo hoci treba povedať, že boli by, sú to vlády, ktoré by mali platiť v prípade zastavenia peňazí, nepeň, nepeň, nepeň, Neplatia to z vlastných zdrojov, platia to z verejných zdrojov, takže znovu sme pri peniaze daňových poplatníkov. Takže snažme sa občanom viac ozrejmiť to, že my nechceme ich e, trestať za chyby ich vlád. V rámci demokracie zvrchovanosť je na úrovni ľudí a vlády vzýšli z volieb. Takže je tu určitá zodpovednosť aj na úrovni voličov. Je to veľmi komplikované však sankcionovať vládu a pritom chcieť, chcieť ušetriť občanov, voličov. Poprosím veľmi stručne. Pán Sarvama, ďakujem pekne. Ja si myslím, že Nemôžeme oddeliť vládu a voličov. Je to bolestivé, ale toto je vlastne princíp celého toho postupu. Ďakujem za to, že ste ešte objasnili moju myšlienku, pán Dupre. Veľmi stručne, pán predseda, pokiaľ ide o vlastné zdroje. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí podporili tie naše návrhy. Takisto som si všimol, že niektorí z nás chcú predložiť pozmeňujúce návrhy, takže preskúmame ich samozrejme s veľkou pozornosťou. Budeme sa snažiť nájsť tú pravú mieru vyváženosti medzi tým, čo môže prejaviť tú, to odhodlanie parlamentu, ale na druhej strane určitú obozretnosť, opatrnosť v rámci rokovania. Nechceme vytvoriť nejaký blok a priori, Potrebujeme tú vyváženosť, ktorú chceme nájsť. To je tá mechanika dosť taká delikátna a budem skôr hovoriť ako spravodajca za moju skupinu, nie ako spravodajca, pokiaľ ide o vlastné zdroje. Chcel by som povedať, že som odhodlaný a zdieľam to, čo povedali naši spravodaj, náš spravodajci a viacerí kolegovia, ale treba povedať, že diskusia je ešte iba na začiatku a ja patrím k tým skupinám, ktorí chcú, aby sa urobilo čo možno najviac prospech občanov. Takže o čom tu rozhodujeme? Je tu politický boj, je to aj politická voľba, pretože treba jednoducho zvíťaziť a presviečať. Máme tu v našej skupine niektorých poslancov, ktorí hovoria napríklad Brexit, ale Brexit vznikol. Je tu štát, ktorý už nebude členom Európskej únie. Sú tu niektorí, ktorí si myslia, ktorí to vidia takto jednoducho označujú nás za tradicionalistov. Hovoria, že my iba opakujeme tú politiku, ktorú sme tu mali doposiaľ a neberieme do úvahy to, čo sa deje okolo nás a obetúvame koheznú politiku a ostatná. Nevidíme pred dverami tú konkurenciu zo strany štátov v rámci globálnej konkurencie. Treba povedať, že toto máme v našej politickej skupine, ale my robíme teda naše voľby. Beriem to na úvahu, do úvahy, budem ju obhajovať, ale v niektorých skupinách táto diskusia, ako aj v našej skupine, bude jednoducho veľmi ťažká. Je to možno pozitívny signál v kontexte demokracie, ale je to aj určitý apel na to, aby tá diskusia demokratická skutočne bola oveľa všeobecnejšia ako to, o čom tu hovoríme momentálne. Áno, bolo to veľmi jasné. Inými slovami, ak sa nám nepodarí nájsť dohodu na našej úrovni bez nejakých problémov, vidíme, že tá atmosféra je v všetkých skupinách rovnaká a nie je tu taká homogénnosť, ako by sme boli očakávali. Takže budeme sa snažiť nájsť tú jednotnosť pred radou, budeme tam musieť argumentovať a hlavne tam bude potrebné mať argumenty, ktoré oslovia našich občanov, pretože jediný spôsob, ako pohneme a príjmeme vlády konať, je teda verejná mienka. Takže urobme všetko preto, aby naša argumentácia bola hlavne zrozumiteľná zo strany našich občanov, všetkých občanov EÚ. Myslím, že to bola veľmi dobrá diskusia. Ďakujem spravodajcom, ďakujem všetkým tým, čo sa vyjadrili, ďakujem pekne aj predstaviteľom Ekosoku a výboru regionov. Prerušujem e, zasadnutie a budeme pokračovať 14.30 s zatvorenými dverami. A možno takýmto spôsobom sa nám podarí splniť si ten program. Chcel by som ešte zdôrazniť, že pokiaľ ide o že budeme hovoriť teda o, via, o finančnom rámci. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, predbežnej správe musia byť predložené pred 18. hodinou 15. októbra. Hlasovanie vo výbore pre rozpočet bude 5. novembra a že na prvej plenárke v novembri budeme sa vyjadrovať eh, k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, prerušujem zasadnutie.